Veľmi rada, veľmi rád, že mm, môžeme s vami viesť opäť štrukturovaný dialog na veľmi dôležitú tému predbežné hodnotenie Horizontu 2020 a závery z tohto hodnotenia. Je to veľmi dôležitá správa pre nás. A ešte pracovný program komisie na rok 2017 e, je takisto pre parlament dôležitou témou a takisto výhľad na rok 2018 v súvislosti s horizontom 2020, jeho predbežným vyhodnotením. Zdôrazňujem, že Európsky parlament práve schválil svoje uznesenie k horizontu 2020 implementačná správa. E, práca na nej sa začala pred rokom. E, implementačné správy to je nový spôsob, ako zistiť, či naša legislatíva funguje v regiónoch. Čiže konali sa rôzne štúdie, vypočutia misie a m, pracovné skupiny, aby sa teda zistilo, aká je situácia. Je to obsiahle hodnotenie nie iba horizontu 2020, ale aj e, do budúcnosti. Je to dôležitá orientácia pretože sú tam podľa mňa jasné myšlienky, nápady e, na ostávajúce roky, najmä pre rámcový program FP9 po roku 2020. Všetky tieto informácie pre nás sú potenciálne veľmi dôležité a zaujímavé, pán komisár, takže ja vás požiadam, aby ste niečo povedali o tom, ako chce komisia zareagovať na žiadosť formulovanú v rámci polčasového hodnotenia. Zaujíma nás veľmi pracovný program na roky 18 a 19 komisie a čo navrhujete do FP9, eh, návrh FP9 eh, príde v roku 2019. Nás zaujíma, aké vy máte časové plány, čo navrhujete do roku 2019, čo plánujete. Pretože do ďalších volieb ostávajú už len dva roky. No a samozrejme rámcový program 9. Horizont 2027 eh, asi už by sme mali zvažovať takisto. Pán Moedas, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, som veľmi rád, že opäť eh, som tu medzi vami. Ja vás nazývam mojim výborom, vy ste môj výbor. Ja som vždy rád, keď môžem prísť sem medzi vás, diskutovať o budúcnosti a o aktuálnych záležitostiach. V posledných týždňoch, najmä minulý týždeň, prebiehal veľmi konštruktívny dialog ehm, bol som veľmi rád, e, že sme sa stretli v Štrásburgu a hovorili sme o správach Kabizon Ruiz a Sakoraf. Ja vám ďakujem za prácu. Komisia odviedla dobrú prácu, ale len vďaka tomu, že parlament ju podporil, ehm, pokiaľ ide o tému príma. Ja som veľmi hrdý za po, na eh, posledných 2,5 roka Ja som veľmi vďačný za podporu, ktorú ste nám poskytli počas celej fázy, keď sme pripravovali Primu, projekt Prima. A mm, naozaj sa nám pracovalo s vami veľmi dobre. No a dnes e, vám chcem poskytnúť aktuálne informácie o troch témach. Prvá téma to je ten najväčší kameň úrazu, predbežné vyhodnotenie horizontu 2020. A potom chcem povedať niečo ešte o pracovnom programe na roky 18, 19 a 20 a o budúcno, budúcom programe pre inovácie. Pán predseda e, to nazval Horizont 2027. Uvidíme, ako sa tento program bude volať. Dúfam, že mi niečo navrhnete, e, že máte nejaké predstavy, ako by sa mohol volať tento nový program. Ale E, všetky tieto tri témy, predbežné hodnotenie a e, nový FP9, to všetko súvisí so správou pani Cabezon Ruiz, ktorá hodnotí Horizon 2020. Táto správa bola schválená minulý týždeň a po rozprave na plenárke sme si uvedomili, e, že Máme asi rovnaké predstavy o budúcnosti, máme rovnaké chápanie tejto situácie, vidíme podobné problémy aj podobné príležitosti. A to nám pomôže pri príprave ďalšieho e, výskumu pre výsk- pardon, programu pre výskum a inovácie. Chcem teda osvetliť, ako vyzerá tá pred, to predbežné vyhodnotenie horizontu 2020. Dostali sme takmer 3200 odpovedí na konzultáciu od, e, zo 69 štátov. To pre mňa bolo veľkým prekvapením, musím povedať. A e, prišlo viac ako 300 pozičných dokumentov. Keď som dostal tieto štatistiky, tak som si neskôr myslel, že sú chybné, pretože tie čísla sú tak vysoké ale je to tak, dostali sme naozaj veľké množstvo reakcií z Európy aj zo štátov mimo Európy a to je fantastické. To znamená, že tento program je veľmi známy dnes, nie iba v Európe, ale aj v iných častiach sveta a to nás musí tešiť. Mám 5 takých základných informácií pre vás o tom, ako, ako si ja mm, vysvetľujem celý ten konzultačný proces a jeho výsledky. Poprvé, Horizont 2020 eh, je vnímaný ako veľmi efektívny program, ktorý naozaj plní svoje ciele. Hodnotenie horiz- cieľov Horizontu 2020 eh, je teda ešte stále veľmi relevantné aj vo svetle globálnych priorít aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Veľmi dôležité je, aby sme pracovali v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. A na to sme pamätali v hodnotení. Tento program zároveň ukazuje aj to, že sme schopní flexibility Eh, my sme to preukázali aj keď sme riešili krízu eh, s ebolou, krízu Zika, choroby Zika. Eh, tam sa ukázalo, že naozaj vieme flexibilne reagovať. Horizont 2020 dostal dodnes viac ako 145 tisíc návrhov, žiadostí o projekty Viete si asi predstaviť, aká tá mašinéria musí byť obrovská, ak má riešiť 145 tisíc žiadostí o projekty, ak by sme mali všetko zafinancovať. E, v ideálnom svete tak by sme museli vynaložiť 255 miliard eur, no, ale samozrejme to nie je možné, bohužiaľ. E, realita vyzerá tak, že nie sme schopní zafinancovať mnohé dobré projekty sme schopní e, zafinancovať jeden e, projekt zo štyroch. Uvidíme v budúcnosti, aké dôsledky to bude mať, že sme schopní financovať iba štvrtinu týchto dobrých projektov. Druhá otázka, ktorú často dostávame, je, ako funguje spolupráca, pretože tento program je o spolupráci. A niektorí ľudia e, nás kritizovali E, tvrdia, že tá spolupráca nie je taká dobrá v programe, ako bola kedysi. Ale čísla sú podobné ako v FP7. 75 financí ide na nástroje, ktoré podporujú kolaboratívny výskum. 75 peňazí teda ide na kolaboratívne nástroje. Zvyšok ide do RC, teda granty pre individuálnych výskumníkov a potom do nástroja pre malé a stredné podniky. To je fantastický nástroj a poviem vám o chvíľu aj prečo. Viac ako jedna z piatich publikácií, ktoré vydávame, um, vzniká na základe spolupráce akademického a súkromného sektora. To je veľmi dôležité. V akademickom svete vidíme jednu zmenu, ktorá prebieha a to, že e, sa spolupracuje a musí sa spolupracovať viac medzi priemyselným sektorom, súkromným sektorom a akademickým svetom. E, ako príklad uvediem Írsko, ktoré som teraz navštívil. Tí, ktorí sú medzi súkromným, priemyselným a akademickým sektorom, e, ktorí pracujú pri Erezovo, majú oveľa viac citácií. Takže e, táto spolupráca, kolaboratívny výskum musí byť udržaný. Ďalšia veľmi zaujímavá vec. Máme aktérov vo výskume a inováciách, ktorí pochádzajú zo 130 štátov. Myslím si, že je veľmi málo programov e, na svete, ktoré Eh, spájajú toľko výskumníkov z toľkých štátov. Čiže je to program veľmi otvorený svetu a to je naozaj vynikajúce. Tretia, tretie posolstvo um, alebo ponaučenie z hodnotenia ukazuje, že Horizont 2020 um, je nákladovo efektívny uh, a splňa um, požiadavky nákladovej efektívnosti. Horizont 2020 je jeden z najjednoduchších a najmenej byrokratických programov v Európe. Keď sme robili konzultácie o procese zjednodušenia, ktorý má nastať, druhá vlna zjednodušenia, e, ktorá nás čaká, odpoveď bola jasná. Horizont 2020 je jednoduchší ako mnohé národné programy. A to myslím si, že je aj zasluha parlamentu z posledného kola rokovaní, kde ste rozhodli, že zavedieme jeden súbor pravidiel, že budeme mať e, paušálne preplácanie nepriamých nákladov vo výške 25 teda ste navrhli tie paušálne sadzby, takže to všetko naozaj zjednodušilo veľmi tento program. No a uh, Ďalšie moje posolstvo je, že Horizont 2020 je ešte stále len kvapkou v oceáne. Keď sa pozrieme na to v kontexte Horizont 2020, je paradigmou 2 a 8 my sme 2% toho, čo sa investuje do vedy a inovácií v Európe a predstavujeme 8% európskeho rozpočtu. A to má veľkú vypovednú hodnotu, tieto dve čísla, 2 a 8 Nedávno som sa stretol v Spojených štátoch s predsedom NHS a ja som sa ho spýtal, aký je ročný rozpočet NHS a on mi povedal, že je to 30 miliard eur na rok a ja som bol šokovaný. Nevedel som si predstaviť, že ten rozpočet je tak veľký. No a to zasa poukazuje na inú vec. V štátoch ako USA objem federálneho financovania u nás tomu zodpovedá úroveň EÚ, u nás je to 8%, v štátoch ako USA je to viac ako 50%. Čiže my sme mali percentuálne, ale je potrebné si uvedomiť, že naše financovanie sú limitované na úrovni EÚ. A my teda v budúcnosti budeme musieť e, za toto trošku zabojovať. Neviem, či mám eh, dosť času ešte. Pán predseda mi potom dá znamenie, keď mi vyprší čas. Mám tu ešte piatu a poslednú pripomienku mm, pre vás. Eh, a je to nasledovná vec keďže sa sústredíme na ekonomické, spoločenské spoločenské, aj vedecké výsledky, tak Horizont 2020 zároveň plní aj iné priority Európskej komisie, ktoré komisia stanovila. Mm, minulý týždeň som bol druhýkrát na plenárke v jeden deň a hovorili sme o správe pani Dlabajovej a Ayala Sender o ekonomickej efektívnosti a tá správa naozaj potvrdila, že my našu vedu dobre manažujeme e, ekonomicky naozaj efektívnym spôsobom. Naše vedecké publikácie poprvýkrát predbehli e, publikácie Spojených štátov amerických, e, pretože naše publikácie sa citujú dvakrát viac, ako je svetový priemer. E, sme teda nielen e, ekonomicky e, a úsporní v našej práci, ale máme aj výsledky a to je dôležité. A keď sa pozrieme na to, ako ovplyvňujeme ekonomiku, včera som bol v Norsku, zúčastnil som sa na fantastickom festivále vedecko-hudobnom a jeden nositeľ Nobelovej ceny povedal, že E, bolo už dokázané, že viac ako 60 hospodárskeho rastu pochádza z inovácií a vedy. A my sme si urobili e, výpočty a vidíme, že za každé euro, ktoré investujeme e, do našich programov do roku 2030 zvýši HDP Európy 6 až 8 krát. Takže toto má naozaj veľkú výpovednú hodnotu Myslíme si, že tieto veci sa naozaj zlepšili, ale samozrejme chcem počuť aj vaše názory. Musíme sa zlepšiť v mnohých ohľadoch. Myslím si, že čo treba zlepšiť v tom verejnom, v tej verejnej časti je, že máme nedostatok financí. Potrebovali by sme ešte 60 miliard eur, aby sme zafinancovali ešte tie dobré návrhy, ktoré by sme chceli e, zafinancovať, teda tie tri z tých štyroch, ktoré ešte ostávajú mm, nezafinancované. A ja som veľmi rád, e, že ste schválili tú alokáciu 120 e, miliard eur. Naozaj ďakujem za vašu odvahu a dobrú vôľu. Chceli by sme takisto tie dvojfázové výzvy E, zorganizovať jasnejšie, aby ľudia nemuseli strácať čas, keď nie sú schopní sa dostať do záverečnej fázy. No a ďalšia oblasť, na ktorej sme pracovali veľmi tvrdo, a v tom naozaj parlament pre nás bol veľkou podporou, a to sú tie tzv. disruptívne inovácie. Ak vieme, že to neprebieha dobre, ehm, čo robiť. Ehm, vy ste nám naozaj pomohli v tej téme Európskej inovačnej rady. My chceme e, vytvoriť takisto prístup z dola nahor, pokiaľ ide o inovácie. inovácie. A toto je vec, na ktorej musíme ešte popracovať, aby tie inovácie mali väčší účinok. Včera som sa stretol so spoločnosťou, ktorá mi povedala, že chceli využiť naše programy, ale boli e, odmietnutí, pretože tá spoločnosť bola považovaná za príliš inovatívnu. A takéto veci by sa nemali stávať, podľa mňa. Mimochodom, táto osoba e, e, pracuje na výrobe elektriny z rastlín. Tá spoločnosť sa volá Plant E a keďže tá spoločnosť pracuje naraz v dvoch sektoroch, nemohla získať financovanie. No a ďalšia téma zapojenie spoločnosti, čiže e, inovácie a veda s, nejakým, s nejakou spoločenskou víziou. Keď Kennedy chcel vyslať prvého človeka na mesiac, tak mu e, išlo aj o to, aby všetkých zapojil do toho procesu. Ja si vždy spomeniem na toho vrátnika, ktorý upratoval, keď Kennedy prišiel navštíviť budovu NASA a spýtal sa ho, čo robíš. A ten e, vrátnik e, práve utieral podlahu, ale povedal prezidentovi, že pripravuje cestu prvého človeka na mesiac, že pomáha pri tom. Čiže e, to je presne ten správny prístup, aby všetci boli nejakým spôsobom zapojení do vedy. No a Pracovný program na roky 18, 19 a 20. Na tom už pracujeme. Počúvame všetkých e, zainteresovaných a pracujeme na tých prioritách, ktoré sme vám vždy predstavovali. E, na tomto programe musíme ešte pracovať v nasledujúcich mesiacoch a myslím si, že potom budeme schopní dobre alokovať tie peniaze na tie 3 roky, 18, 19 a 20, aby sme vyriešili tie spomínané problémy. A pokiaľ ide o rámcový program 9, FP9, nám ide o špičkovosť, otvorenosť a o to, aby tam bol nejaký skutočný výsledok, hmatateľný dopad. No a takto by sme mali pripravovať um, budúcnosť Horizontu 2027, alebo akokoľvek sa už bude volať, a takisto programu FP9. Ja som otvorený návrhom, ale jediný spôsob, ako uh, odôvodniť pridanú hodnotu našich programov je mm, to, že tie programy sú otvorené, špičkové a naozaj prinášajú hmatateľné výsledky uh, spoločenského charakteru, že vytvárajú lepšiu spoločnosť. Takto musíme vnímať vedu a inovácie v tomto kontexte. Tento nový program FP9 musíme vnímať ako program e, vedy a inovácie, ktorá bude aj budovať lepšiu spoločnosť. Ďakujem. Much, uh, Ďakujem, pán komisár. Ďakujem. Príjmame to ako koordinátori výboru, že vy ste nalega v kolegiu komisárov, takže máte u nás osobitnú výsadu, že môžete hovoriť koľko chcete. Teraz ideme ku koordinátorom alebo ľuďom, ktorí eh, sú menovaní ako eh, zástupcové skupiny za EPP, pán Eller. Much, Mr. President, yeah. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, je dobré, že ste tu a ja a osobne sa zaujímam o ten program 120 miliard eur, lebo sa e, to zavrie do budúcnosti a v amerikanizovanom čase a dobe by to bolo pochopiteľné, takže um, teraz by mal byť pracovný názov parlamentu 120 miliardový program, no e, aj tak e, Mám pár otázok. E, bolo by veľmi užitočné, keby sme mali trošku odvolávku na mm, to nadmerné upisovanie. E, my sme e, si vysvetlili tie dôvody, ale čo sa stane po zvyšok obdobia? Zvyšíme mm, tú mieru upisovania, alebo necháme to tak, a budeme sa len stiažovať, alebo povieme, koľko peňazí by sme potrebovali, teda aké budú konkrétne odpovede na ďalšie dva roky. Druhá otázka sa týka širších súvislostí. Jedna z eh, ohľadov eh, tých E, nadmerných upisovaní e, bola značka excelencie, ktorá sa týka programu Horizon 2020, takže ako e, to vnímať v súvislosti s diskusami o strukturálnymi fondami, ale aj ďalšími fondami, ktoré spolu s ďalšími finančnými nástrojmi, ako napríklad Creative Europe, by mali byť programy susedstva, ktoré môžeme dosiahnuť, aký je širší kontext ďalšieho rámcového programu. Tretia otázka by bola, rýchly chod inovací, Výsledok je veľmi pozitívny a bolo to popísané ako jeden z troch e, najvyšších prioritných nástrojov, ktoré sa veľmi dobre vnímajú zo strany priemyslu a zo strany nových a e, malých a stredných podnikov. A aká je tam budúcnosť? E, je tu návrh zdvojnásobiť rozpočet v danom programe a mal by to byť podnohodnutý program. Niekedy počujeme, že to bude pridelená ESC, takže aké sú výhľady FTI a posledný program, posledná otázka, ktorú mám, sa trošku týka toho, čo ste spomenuli, že čo sa vníma vo uverejnosti ako úspešné, čo je podľa vás niečo ako kvantum projekt alebo projekty, ktoré pochopí širšia verejnosť e, ako politicky predajné a ktoré zaznamenajú ozajstnú zmenu, pretože je to dôležité v časoch finančných obmedzení, aby sme ukázali a mohli sa odvolať na niečo, čo širšia verejnosť pochopí. Možno intelektuálne by to nebolo to, čo si želáme, ale politicky by to bolo veľmi dôležité. Thank you very much on behalf of... Ďakujem. V mene skupiny SAD pani Kavizon Ruiz. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať za slova komisára o mm, tom, e, čo presne ten 9. rámcový program, ktorý je podľa mňa dosť zaujímavý a tiež je v súlade s tým, čo obhajuje parlament v tej správe, ktorú sme schválili minulý týždeň Mám ešte dve konkrétnejšie otázky a všeobec na pripojenky k tým dvom konkrétnym otázkam. Jedna sa týka tam, že čo sa deje v ohľade možnej novej GTI a o, nadmernom počítaní, a či toto e, by e, počítalo s dodatočným príspevkom rozpočtom od členských štátov. A druhá otázka je tiež konkrétna a neviem, či to je pravda, pýtam sa vás, či Kanada prejavila záujem e, pridružiť sa a byť súčasťou programu H2020 e, aj budúceho rámcového programu. Čo si myslíte o možnosti otvoriť od to pre nové štáty a um, či um, by, um, aké možnosti sa na tom programe zúčastniť, vezmeniť toľko ako rozpočtu. Povedali ste, že naozaj H 2020 alebo budúci rámcový program je len klapka v mori e, vzhľadom na to, čo potrebujeme, aby EU bola konkurencieschopná, aby reagovala na mnohé tie výzvy, ktoré máme. A v skutočnosti e, je to len 1%. A čo si myslíte, že treba urobiť, e, ako, ako je výhľad, že budeme môcť zvýšiť ten rozpočet a najvyššou synergie so štruktúrnymi fondami e, je účasť členských štátov kľúčová. E, rozmýšľate nad e, preskúmením istých prostriedkov? A nakoniec, vy ste tu menovali oznamenie a všetky tie výsledky verejného pripojenka konania H2020 a predbežné hodnotenie viaceré eh, dokumenty so stanoviskami, ktoré sa dostali a mm, parlament eh, vypracuje správu, eh, ktorá vychádza z vypočutia v pracovných skupinách a mm, tiež sa spoleha na potrebný konsenzus, čo týka dôležitosti programu a v tomto hľade sa tu mm, menujú mnohé opatrenia a môžete počítať s podporou Európskeho parlamentu v 9. rámcovom programe. Uh, uh, thank you very much. Ďakujem. Kolegyňa, mene Olde, pani Viering. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Komisár, ďakujem za vaše vysvetlenie. Musím povedať pár vecí FP9 dúfame, že komisia urobí dobrý text, e, ktorý bude pre nás ľahší e, a hádu tých 120 miliard, o ktorých hovoríme, nie je len otázka alebo želania, ale je to naozaj potrebné pre excelenciu, otvorenosť a dopady v Európe a súhlasíme s tým, že vy ste za tým. A Jedna vec k tým štruktúrálnym fondom, ako povedali kolegovia, musíme nájsť spôsob, aby bola väzba medzi štruktúrálnymi fondami a inováciou, výskumom a horizontom 2020 a FP9 v prípade budúcnosti. A k tomu zvyšku teším sa na um, prácu uh, s každým. Thank you very much. Ďakujem. Pani Dalunda v mene zelených. Thank you, Chair, and thank you, Ďakujem predsedovi komisárovi za to, že prišiel na túto schodu. Mám dve otázky k výskumu o klimatických zmenách a um, udržateľom rozvoje. E, úvodné ustanovenie 10 naredenia Horizont 2020 uvádza, že aspoň 60 celkového rozpočtu pre Horizont 2020 sa má týkať výskumu pre udržateľný rozvoj. Tiež e, sa uvádza, e, že výdavky na ochranu klímy majú prekročiť 35 celkového rozpočtu Horizontu 2020. Ale v hĺbkovej analýze, ktorú vypracovala komisia, sa ukazuje, že to zaostáva plnenie tohto cieľa. V súvislosti s Parískou dohodou eh, sme, naozaj nepovažujeme túto situáciu za priateľnú a mám teda dve následovné otázky. Poprvé, čo urobí komisár, aby napravil túto situáciu v posledných rokoch terajšieho programu, aby zabezpečil, že dosiahneme naše ciele? A po druhé, <coughs> je komisár pripravený um, eh, zajť ďalej práve v 5 Hlavne vzhľadom na to, že P na poslednom zosnutí v Štrasburgu um, prijal um, pozmeňujúci návrh zelených e, pre fond Horizont 2020, aby prioritizovali financovanie pre výskum klimatických zmien. Uh. Ďakujem, pán kolega. A teraz ďalší rečníci, pani Kudrecka. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste k nám prišiel na stretnutie nášho výboru. A ja by som sa chcela predovšetkým opýtať eh, pána komisára, pretože eh, mojej kolegyne hovorila o eh, rezolúcii. A, a ja som tu, tu som. A táto rezolúcia bola prijatá viac než 500, eh, 520 hlasmi, takže veľkou veľčinou v parlamente. No a my sme eh, sa v tejto revolúcii eh, venovali mnohým problémom, ktoré sa v horizonte prejavujú a ukazujú. Takže aké, čo si myslíte konkrétne mm, pri riešení týchto problémov? Nás to skutočne trápi a čakáme na konkrétne odpovede pretože tam sme, v tej revolúcii sme uh, sa vyjadrali veľmi, veľmi všeobecne, my sme neukazovali rôzne oblasti alebo konkrétne oblasti inovácií, ale dnes e, bolo, bola taká publikácia o európskych inováciách, kde sa hovorí o tom, že Európa je pomaly menej inovatívna ako je Austrália, Kanada, ako e, USA a ostatné ďalšie ako Korea napríklad. Pre mňa to znamená, že nemáme tu nejaký pokrok v oblasti nejakých inovatívnych postupov. A mm, ja sa chcem opýtať, ako, aké dodatočné mm, chce urobiť e, komisia úkony, aby, ro, aby rozriešila inovatívny problém tak, aby sme sa stali e, skutočne takou lokomotívou, takým ťahuňom v tejto oblasti. Tu musíme mať viac ambícií a myslíme si, že si môžeme, uh, sa môžeme postarať o to, aby také najťažšie, najzásadnejšie projekty dostali financovanie. A celý čas sa ja sama sa pýtam, ako bude zložená Európska rada inovatívnosti, aké bude mať portfólio, aký bude mať rozpočet, kedy vôbec vznikne. Pretože sa mi zdá, že mm, tá nová inštitúcia mm, by mohla skôr skutočne eh, by mala skutočne suplovať eh, tie úkony, ktoré momentálne robí ešte komisia. Takže my eh, už krátko budeme informovaní o tom, aké, aké budú alebo aké majú byť tieto vybrúsené tieto obry. Ďakujem veľmi pekne. A Paul Rubik ako ďalší. Áno, zličná vďaka. Potom, ako som, e, tým, že som aj e, členom e, výboru pre rozpočet, mám otázku. Chcel som sa opäť, ako budeme diskutovať o tomto framework programe, ako budeme mm, ako budeme prakticky postupovať, pretože keď si zoberieme Brexit, tak bude tu zohrávať zrejme aj nejakú úlohu a Veľká Británia zrejme bude chcieť byť aspoň trošku pri tom, takže Myslím si, že bude to, bude to takisto aj otázka nášho rozpočtu, ako sa bude tvoriť. Takže ja eh, som <laughs> hovoril, že by sme mali zrejme požiadať o zdvojnásobenie nášho rozpočtu, hoci, uh, hoci uh, sa to doteraz veľmi osvedčilo, že keď sme diskutovali s vami náš rozpočet a potom ste videli na, na rade aj príslušné argumenty. Uh, za, na druhej strane e, ma to zaujímavé, že ako to vyzerá v jazykovými technológiami, lebo tu boli v posledné mesiace také razantné vývoje. A teraz um, máme tu tému, ktorá je taká dosť prizantná, dnes do poludnia sa o tom diskutovalo, to bolo o cookies, boli to celé tie algoritmy, ktoré sa v sieťach e, nejakým spôsobom šíri. Uh, no, Myslím, že by že by to malo väčší význam. A povedz si na program technológie Enable. Ale aké sú tu, aké sú tu vlastnosti, ktorým by sme sa mali viacej venovať, tak aby sme Európe poskytli stratégiu a, a stratégiu, stratégiu a smerovanie. A tretia vec, a, my sme, um, my vidíme, že batérie, batérie zohrávajú čím ďalej tým väčšie, väčšiu úlohu. Vidíme, že um, LI batérie vlastne sa vidia vznietiť a keď, a takisto keď tam máte baterky v aute, tak keď 10 aut e, stojí vedľa seba napríklad, ako to vyzerá potom, keď by sa takéto, takéto batérie vznietili, to znamená, vznietili, to znamená, že ako to vyzerá na v oblasti, v oblasti vzdelávania, v oblasti eh, vedeckých aktivít eh, na, eh, na tomto poli a ako ich nejakým spôsobom usmeriť do vedecky korektného smeru. Merci, Pán Martin, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Obdobie krízy prináša zo sebou vždy škrty v rozpočtoch na kultúru, ale aj na výskum, e, vývoj, pretože tam tie výsledky nevidno rýchlo a teraz e, žijeme v dobe, kedy každý chce vidieť okamžité výsledky. A čo je trošku smutné vo vašej prezentácii je, že nám nechybajú myšlienky, nápady, ale chýbajú nám prostriedky. Vy ste odkazovali na USA. Ak idete do Silicon Valley napríklad, tak vidíte, že je tam veľa výskumných e, laboratória, univerzita pracuje tam. E, veľmi veľa Európanov, pretože tam dostanú biankošek, e, majú peniaze na to, aby robili, čo chcú vo výskume. Inovácie áno, ale musíme si klásť otázku prečo a pre koho. My, e, my skúmame teraz možnosti, ako rozvíjať e, obnoviteľné energie. To je priorita pre EÚ, pretože je to v zájme občanov aj planéty. A my sme e, financovali veľa e, výskumov súvisiacich s obnoviteľnými energiami. Veterná o energia, kofinancovanie zo strany EÚ, takisto tie periférne zóny, kde sa produkuje elektrina z energie prílivu a odlivu a rozdielu medzi nimi. To sa financuje zo e, zdrojov EÚ, ale existujú už prototypy, sú v garážach, ale ak nie sú prostriedky na ich rozvoj, tak zapadajú prachom. Keď hovoríme o napríklad e, konferenciách ako COP21, tam chceme e, cieľ 2 stupňov Celzia, ale Problém je, že dnes je potrebné ešte produkovať energiu z mazutu alebo z ropy alebo z fosílnych e, palív preto, lebo nákup obnoviteľných energií a, a prístrojov na ich výrobu je e, neuveriteľne drahý. Ako to vyriešiť, e, pán komisár? Samozrejme, máme komisára, na, ktorý hovorí, že potrebujeme inovácie. Na druhej strane máme v tej istej komisii komisára, ktorý hovorí, e, že nemáme na to peniaze. A vy by ste mali túto priečku medzi tými dvoma komisármi na komisii odstrániť, a aby ten rozpočet bol naozaj hodný tých veľkých cieľov e, obnoviteľnej energií a reindustrializácie. Ďakujem. Um, thank you very much, colleague. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Nibler. Ďakujem, ďakujem, pán komisár. Pán predseda, ja mám tri také krátke, krátke otázky. Ďakujem vám pekne. E, je za prvé, k tej replikácii evolúcie vy ste chceli niečo hovoriť o, o téme nástroje SMI, možno, že by ste e, k tomu mohli niečo viac povedať. Druhá otázka by bola, by sme sa uh, my máme v Nemecku veľa základného výskumu a máte um, nejaké výsledky, aký je podiel uh, inovácií na základnom, uh, na základnom um, výskume. A moja tretia najdôležitejšia otázka sa týka toho času uh, po horizonte 2020. Vy ste hovorili, že by to mal byť um, taký program Inovácie pre lepšiu spoločnosť a uh, moja otázka, aké, máte nejaké konkrétne e, predstavy alebo ako si predstavujete to pripravujete na ten nový program, na to nové zameranie? Ďakujem pekne, pán Denika. Ďakujem za to, že ste prišli e, na tento dialog v našom výbore. Ďakujem za túto veľmi kompletnú prezentáciu, ktorá nám aj veľa odhalila. E, málo ľudí pozná e, dynamiku tých fondov, ktoré sú vyčlenené pre Horizont 2020. Toto polčasové hodnotenie, ktoré ste predstavili, je naozaj e, z nášho pohľadu veľmi užitočné, aby sme mali predstavu o poslednom období, ale sme aj znepokojení, pretože e, všetko úsilie, ktoré vyvíjame, pokiaľ ide o zníženie emisí CO2, Um, to všetko zatiaľ viazne, lebo v, ob- v oblasti dopravy nie sú pokroky a dôvodom najmä, ak sa nemýlim, je, že tento európsky sektor nemá prístup k potrebným technológiám batérií, ktoré by mohli 100% e, poháňať e, elektrické automobily. Aby dosiahli aspoň 300 kilometrov v Európe. Takže vašou úlohou by bolo stimulovať tento výskum, pretože e, tu naozaj už začíname zaostávať. Čína urobila v tejto oblasti veľké pokroky a okrem elektrických automobilov máme aj elektrické autobusy, čiže aj verejná doprava sa má kam vyvíjať. No ale pokrok v Európe je zatiaľ veľmi skromný a vidíme, že je tu aj určitá zložitosť, pretože sektor výroby elektrickej energie si neželá um, urobiť uh, všetko preto, aby každý občan mohol mať elektrický automobil aj s nabíjacou stanicou. No a potom je tu ešte oblasť uh, uh, medicínskeho výskumu, ale musíme dobiehať USA. Európa nemá prístup e, k vybavení na rovnakej úrovni. V USA je možné sledovať a liečiť určité choroby e, veľmi pokročilým spôsobom a v Európe naši občania toto nemajú vždy možnosť e, získať takúto starostlivosť. Napríklad rakovina hrobého čreva. E, sumy na výskum u nás sú veľmi nízke. v Európskej únii, teda výskumníci, nemajú pokryté svoje e, potreby. štatistiky hovoria, že tu v Európe nie sme na dobrej ceste. E, neviem, či toto všetko zohľadňujete, zamýšľate sa nad tým, ale mohli by ste nám povedať niečo vo všeobecnosti o e, medicínskom výskume. Mm, to by bola veľmi užitočná odpoveď. Ďakujem ešte raz, že ste prišli, pán komisár. Uh, you, uh, Ďakujem. Vítajte, komisár. Myslím, že máte dobrý slogan, keď hovoríte, že um, malo by do toho byť zapojených viac ľudí. A potom som počul, myslím, že keď niekto hľadá slogan, tak som počul, že uh, dostanete sa na nulu, to je dobrý slogan, dostanete sa na nulu v vykurovaní, v doprave a v elektrine, ale na to budú trebať technológie aj siete a sociologický rozmer a moja otázka je, že e, máme tu samostatný program a že sme trošku stratili jeho viditeľnosť. E, a otázka je, ako chcete v ďalšej fáze získať túto mekú politiku okolo energetiky, e, klímy a dopravy, pretože vždy je to pre nás eh, dôležitý aspekt a čo pán Neka povedal, je to, k čomu som dospel, k záveru, že v Číne je tisíc 100 tisíc, 150 eh, tisíc elektrických eh, autobusov v Európe 7 tisíc, takže v domene, kde sme boli vodcovia, už riskujem, že nebudeme vodcovia a pri autách je to veľa radikálnejšie, ale keď Európa nedokáže vyrábať baterky v Európe, tak potom 45 až 50 prídnej hodnoty automobilového priemyslu Európa stratí. Takže kde sme, keď e, chceme získať mega batérie ďalšej generácie. Takže my by sme potrebovali niektoré z tých e, energetických firiem, máme pár ale potom by sme potrebovali tiež niektoré z automobilových firiem a možno Číňania budujú. Musk urobil 5 um, miliardov investíciu a Číňania robia teraz 23 miliardov investíciu, takže ako môžeme získať eh, kritickú masu? A ďalšia vec je misia inovácia. Boli ste v Číne, môžete nám mm, dať eh, rýchlo zhrnutie, čo sa tam deje a aké ponaučenie si z toho môžeme zobrať. Ďakujem, pani Múd. Ďakujem. A kolegovia už uvedli veľa um, bodov a len chcem sa vyjadriť niektorým ďalším. Jedna sa týka rôznych e, tém, ktoré kolega povedal, že keď e, sme hovorili s organizáciami pre výskum rakoviny, niektoré povedali, že pracujú na konkrétnych otázkach, ale e, robia to izolovanie a nie je dostatečné prepojenie medzi jednotlivými kúskami výskumu a keď tieto budú koordinované, tak mohli by plniť oveľa viac ako to, čo robia v izolovnom rozpočte. A ako to môžeme rozvíjať. Aj tým sa dostávame k bodu o tom, ako to budeme komunikovať občanom a jedno z tých vecí oveľa efektívnejšie hovorí o mm, výskume, ktorý poskytuje tento výskum a, a toto sú tie nápravy lieky, ktoré sú explicitné. Ďalšia vec je, že jedno zo štyroch úspešných a dôsledky, 3 zo štyroch, otázka je, a musí to byť e, otázka o tom, že e, to potom bude viesť e, k nezaujmu a ľudia budú e, zistiť, ako môžu užívať o ten program. Kolegovia sa lepšie vyjadrili k tej téme, že treba zabezpečiť, že je tu konkrétna sila v niektorých členských štátoch e, a tiež e, z... bola by chyba, keby sme nespomenuli, ako to bolo v tej výbornej správe, minulý týždeň, čo sa týka zapojenia Británie, čo, čo najúžšieho zapojenia Británie a čo najdlhšie. Moje názor je tom, aký zlý je Brexit, e, sú zaznamenané na zásade postupuje a myslím, že sú tu vzájomné prospechy, aby sme boli e, blízko zapojení a to znamená, že Spojené kráľovstvo potom bude pokračovať v eh, tom programovaní z rozpočtového hľadiska. Ďakujem pekne, kolega Roll. Ďakujem, pán komisár. Ja vás e, možno prekvapím, ale nebudem tu hovoriť o nejakej konkrétnej výskumnej téme. Každý poslanec má nejakú prioritu, o ktorej si želá, aby, e, aby sa tam robil výskum. E, ja len chcem e, reagovať na to, čo ste povedali, že Horizont e, 2020 je vyložene pozitívny program. Ja mám teda otázku, čo sa ale musí zmeniť um, musí mať uh, každý výskumný plán nové meno a nové myšlienky, alebo možno by sme mohli skôr nechať tú formu takú, aká je, lebo funguje dobre, ale uh, získať viac peňazí. Pre mňa prioritou do ďalšieho programu Horizontu je získať viac financií. Takže ja si myslím, že e, by sme nemali e, vynachádzať nejaké nové názvy alebo nové projekty. Jednoducho získať viac peňazí. Ďakujem. Pani Toja, nech sa páči. Ďakujem, prepačte, že som nestihla si vypočuť vašu e, prezentáciu, pán komisár, ale musela som sa stretnúť s talianskou delegáciou. Toto všetko je dôležité, čo ste povedali, ale ja si myslím, e, že e, musíme mať aj istotu, že naše návrhy naozaj sa premietnú do niečoho konkrétneho. Tri príklady. Poprvé, my sme sa pokúsili v správe Kamezon e, uviesť odporúčania, ktoré sa efektívne stanú súčasťou politiky komisie. Po druhé, my sa chceme zúčastňovať na výbore priorít. Nie iba my, samozrejme, ale keď príde nejaký e, program, napríklad dvojročný, kto bude e, rozhodovať. Experti samozrejme, ale aj hlas parlamentu tu musí do toho vstúpiť, pretože my tu máme určité priority, ako zdravie a podobne. Tretia a posledná vec, už to asi zaznelo, ale ja by som chcela vedieť, ako bude fungovať tá inovačná rada um, ako sa bude zostavovať, aký bude mať cieľ. A my by sme sa takisto chceli zúčastniť, aby sme aj my mohli povedať svoj názor. Ja si myslím, že parlament uh, za posledné roky naozaj preukázal, uh, že má spojenie s občanmi a my musíme občanom vedieť aj vysvetliť, čo sme navrhli a či to bolo uh, zrealizované alebo nie. Mm, je to naša úloha. Preto chcem vedieť, či parlament bude môcť v budúcnosti voliť priority, alebo a, a takisto chcem vedieť, ako to bude s tou inovačnou radou. Medzi parlamentom a komisiou musí byť vzťah veľmi jasný a transparentný. Ďakujem. Remarks... Ďakujem. Na mm, záver pripomienky alebo otázka pani Matias z GUE. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, komisár, ešte raz vo výbore. Ja chcem riešiť isté obavy týkajúce sa Horizontu 2020 a spojené s jeho financovaním. Kolegovia už hovorili o tematických oblastiach na ja sa tak nestarám o tematické oblasti, ale skôr sa to týka vedomostí, ktoré sa budú financovať. Rozpočet značne narastol, to je dobré, ale ako viete, ako už mnohokrát uznelo, nemôžete mať inovácie bez základného výskumu, bez investície do vedy, a keď tam nebudeme investovať e, o pár rokov, tak už nedokážeme viac investovať. A je dôležité, aby sme stále viac percent e, inovácie, no keď si pomyslíme na základné, základný výskum, Um, sú tam istí laureáti Nobelovej ceny, no keď sa pozrieme na humanitné vedy, tak to je tiež dôležité, aby sme pracovali na tom, v akej spoločnosti môžeme žiť. A všetci vieme o tom, a počuli sme v predchádzajúcom parlamente, že skoro e, sú títo e, vynechaní z horizontu 2020 Našťastie tam isté ostali, no stále mám záujem o tom, ako sa financujú humanitné nauky. Tiež e, mám e, starosti o výskum, e, ako je napríklad v obradnej politike a koľko peňazí sa presmerúva a nechcem, aby sa presmerovali súčasť tohto rozpočtu na také veci, ako je výskum obrany. Ďakujem. Nikto iný nežiadal slovo? Malá pripomienka? Vo veci mojej otázky v kontexte ďalších programov a programovania chcem vám dať e, špecifikovaný príklad, ktorý sa týka toho, čo povedal pán Tomes. ETS teraz bude mať nový nástroj pre nové technológie, pre znižovanie CO2 ale toto je ďalší izolovaný nástroj a je tu rozhodnutie o tom, že chce mať pilotný projekt bez CO2 pre uh, oceliareň bez CO2 v Európe, 500 miliónov a tak ďalej. A teraz uh, e, odznelo rozhodnutie, že ten technický nástroj um, bude pridelený pre iné nástroje a toto je presne ten príklad, kde máme program pre uhlio, oceľ a potom máme ďalšie programy ako fond ETS a potom chceme dosiahnuť niečo veľké ako je mm, oceľareň bez CO2 a tie peniaze sa pridelia inde a to financovanie je mm, rozdelené. Matias. Pán Kohliček, ste nemohli vystúpiť pred pánom Matias? A tak, e, mne sa moc doprava nechce, tak proto. Ja nerad tak veľmi doprava, možno preto. <laughs> Dobre, takže mala by som 4 také drobné poznámky, ak dovolíte, čo by sa malo v tom programe do budúcna, v budúcnosti uh, obs, uh, nachádzať. Za prvé, také smerovanie. Za druhé, do poludnia sme tu hovorili o takých najrôznejších veciach a podľa mňa niektorí kolegovia nechápu, že pokiaľ ide o veľké množstvo obnoviteľných zdrojov, o fotovoltaik, fotovoltaike, veterné mlyny. A to destabilizuje sieť. Stabilizácia sieťa, siete e, s veľkým e, percentom obnoviteľných zdrojov, frekvencia a napätie. No, toto musíme nejako urobiť, pretože bez toho sa a, k tomu nemeckému, k tomu nemeckému pomeru nedostaneme, pretože tam už tam siede hrozí skutočne, že sa rozpadne za tretie záložné zdroje, samozrejme a štvrté likvidácia plastov v životnom prostredí. Toto je obrovský a zásadný problém. Ďakujem. Commissioner, more than 30 questions, more than in the time of, of your hearing in... Dobre, tak pán komisár, a to je ešte <laughs> ťažšie, tuším, ako to vypočíte pred troma rokmi. Pán predseda, koľko mám času? Ďakujem pekne, pán predseda. Nož. Je to vždy dobre, keď máme tak veľa otázok. Výborne. Takže najskôr um, pán Eller. Môžem sa um, opýtať. Um, ja si myslím, že tá, že tá zmluva je veľmi, veľmi dôležitá. Pán Eller, vy ste sa pýtali niečo k tej otázke o nadsadených obnozoch. Nož, viete, toto je veľmi ťažko hovoriť, pokiaľ nemáte peniaze. Keď už nemáte peniaze, tak je veľmi jasné, že to e, nemôže fungovať toto síce, ten problém je známy, ale nedá sa vyriešiť. Jednoducho môžeme sa pokúsiť venovať tomu procesu menej času. Takže pokiaľ máte ten proces v dvoch krokoch, a keď máte za sebou ten prvý krok a druhý krok potom ale stroskotá potom sa musíme pokúsiť e, stúpiť a stúpnuť, e, stúpi, e, stúpnuť v druhej fáze. To znamená, že pokiaľ môžeme eh, pod, lepšie podporovať tých, ktorí sa tam eh, eh, ktorí sa tomu venujú a lepšie možno osvetliť a, venova, a osvetliť a, problémy. A smerovanie. Mm, pán, takže je nám ľúto, nemáme viac peňazí, ako a, máme k dispozícii, vždy bude viac a, interesentov, ako je miest, ale chceme tu niečo vylepšiť. Dobre, potom tu bola taká ďalšia e, dôležitá otázka, tie fast track inovácie. Myslím, že mm, pri tejto otázke tam, tam to zaujímalo viacerých ďalších kolegov. Myslím si, že máme skutočne enormný e, počet programov, e, toto všetko mnohé sú skutočne aj mm, úspešné, ako napríklad táto fast track inovácia. Myslím si, že to, o čo ide, ako tú inováciu aj skutočne môžu dostať dopredu, potom um, musia, potom musia do toho ísť malé stredné podniky a všetko to musí tvoriť jednu, jednu jednotu, eh, jedno, jedno, jeden jednotný celok, jednu jednotku. A toto by bola tiež možno idea aj mm, tej Európskej, Európskej inovačnej rady, keby sme sa venovali, keď hovoríme totiž to s rôznymi ľuďmi, s kolegami v komisii a tak, tak je to možno trošku, trošku zmetočné, koľko označení tu máme. Aj tu by sa dalo mnohé <clears throat> zmeniť e, od výskumný program, rámcový výskumný program 9. Tu tiež a vlastne e, dostať do, silnejšie do popredia na tú značku Európy. Ja v tejto fast track inovácii vidím jeden taký zásadný element pre e, Európsky inovačnú radu a tu dúfame samozrejme na vašu podporu. A potom ten ďalší bod, ako to vidia ľudia a tu si myslím, že dnes je to skutočne tak, že ľudia nevedia úplne presne, na koho by sa mohli obrátiť. A myslím, že tu by sme e, mali e, toto skutočne podporiť. A na to je ten európsky, e, na to je tá Európska inovačná rada veľmi dôležitá, čo sa týka tej excelentnosti. Myslím si, že to je relatívne e, dobrá E, dobrý nápad, lebo ten rámcový výskumný program tuto 9, ten sa snaží nastaviť trošku iné mantinely. No ja viem, že tá diskusia, špeciálne v parlamente, je veľmi ťažká, ale musíme napasovať e, na seba naše priority, pretože pokiaľ by naše priority mali byť prispôsobené na horizont 2020, Eh, respektíve na tie štruktúrálne fondy, alebo čo sa týka inovácií spolu s kolegami. Tu, všetko, eh, tu si musíme eh, pozrieť, koľko mm, máme prostriedkov k dispozícii a ako by sme mohli odladiť jednotlivé priority. A toto by, myslím, pomohlo všetkým. No a potom, teraz možno po španielsky španielsky. Pani Kavison Ruiz sa ma spýtala poprvé. No, pani Ruiz sa ma spýtala najprv o Kanade. Ja nemám informácie o tom, že by Kanada že by sme viedli nejaké rozhovory s Kanadou, aby som pridružila do programu Horizon 2020. Je to dôležitý spanec, na no, mm, čo ja, pokiaľ ja viem, nevidíme žiadnu konverzáciu s Kanadou, aby sa pridali do mm, programu Horizont 2020. No je to veľmi dôležitý spojenie v tomto programe, ako aj ostatné štáty, ktoré nie sú súčasťou, ale s ktorými pracujeme. A potom e, k GPI, k tej, tomu nadpočítaniu. Ja vám môžem dať informácie k tomu, čo mám v mojom portfóliu a nie k tomu, čo mám mimo mojej práce. Ja sa domnievam, že to všetko teraz uh, máme na mysli pre budúcnosť a preto máme vaše návrhy k tomuto bodu. Ak uh, opäť bude nadpočítanie v novej FP bude musieť mať teraz e, na to vstupy, ale toto nie je predmetom a, a e, čo sa týka zvýšenia rozpočtu, či je tu bude potrebné, ak bude musieť e, pokračovať, ak Európa bude mať, e, bude chcieť si zachovať vedúcu pozíciu, bude musieť zvýšiť rozpočet, ale žiaľ to nezávisí ani od vás, ani odo mňa a ak ja to chcem, aj vy to chcete, to je pravda, ale je treba, aby to chceli aj členské štáty a to je preto ťažšie, aby sme dospeli k tomu efektu, aby ste chápali, že bez eh, tejto inovácie nebude rast a bez rastu nebude práca. Potom to bola otázka od pani Prinka. Vy ste sa tiež od pani Vienik. Vy ste sa pýtali k FP9 a k tomu, čo je treba pre zmeny do budúcnosti a hovorili ste o tom, čo ďalšia Korgina spomínala o práci so štruktúralnými fondami a pre nás je podstatné, aby sme mohli rozvieť túto myšlienku excelencie aby sme mali pracovať spolu so štrukturálnymi fondami, aby sme mohli rozvíjať rovnaké priority, ktoré sú v súhľade s budúcimi prioritami pre vedu a inovácie. A potom ste hovorili o väzbe medzi inováciou a výskumom a žiaľ musíme um, ehm, mysleť na to, že Tam tie väzby nevždy fungujú. A tiež e, vidím mnohé prípady, kedy základná veda e, sa stáva aj inováciou. A musíme to preskúmať. Ďakujem však za vaše pripomienky a potom pán Dalunde hovoril k tým dvom bodom, čo týka klimatických krokov, že máme 27% a cieľ je 35% a čo sa týka tých sum, ktoré sme rozhodli, moje rozhovory so službami predstavujú to, že v pracovnom programe 18, 19 20 Neviem, či môžem uviesť e, radovo, ale aspoň sa budem snažiť e, každého presvedčiť, že musíme tieto vyriešiť a máme na to 3 roky. Ale to nie sú dobré správy, že neplníme cieľ. No dovolte mi povedať e, niečo, pretože k ERC, Európskej rade pre výskum, pretože to prístup z dola nahor. Máme projekty, ktoré prispeli k udržateľnosti a k klimatickým krokom, ale pretože e, pochádzajú z ERC, tak neboli započítané. Prečo? Pretože to nebolo v škatulke, kde by sa hovorilo, že sú to projekty pre klimatické akcie. A musíme teda posúdiť e, spôsob, akým hodnotíme niektoré projekty a musíme to urobiť, aby to bolo uskutočniteľnejšie. A potom k tomu, čo pani Barbara Kudrike povedala o viacerých bodoch. Ďakujem za to, že ste uvedli ten inovačný scoreboard. Myslím, že sa oberáme správnym smerom, ale stále ešte musíme ísť e, ďaleko a rozdiel v tom medzi tým, čo e, robíme tu a čo vidíme v iných častiach sveta. Je to jednoduché, pretože investujeme menej tu, ako v ich štátoch a vidíme, ako to robia Číňania, investujú stále viac e, a vidíme to v Južnej Koreji, vidíme to v Spojených štátoch a jeden z veľkých rozdielov je súkromný sektor, ktorý dáva viac peňazí do tých štátov ako tu v Európe a preto sme sa rozhodli pokračovať v tejto myšlenke, aby sme priťahovali viac súkromných peňazí na investície a ak nepritiahneme tie súkromné peniaze tak, nedokážeme nič zmeniť. Niektorí z vás sa ma pýtate tiež e, na EIC. Mal som schôdzu včera so všetkými tými veľmi mladými podnikateľmi o definovaní EIC a povedal som im tri veci, ktoré podľa mňa by mali definovať ETIC. E jedna ide značka Európy, značka inovácie Európy. A e, musíme vytvoriť e, značku, ktorá bude viditeľná, aby ľudia povedali, že mám grant z Európskej e, rady pre inováciu alebo pozičku. a vďaka tomu nielen, že som um, hrdý, ale um, rizikový kapitál teraz chce do mňa investovať, lebo mám túto značku. A to sa bude diať, keď budeme mať značku, ktorá je solidná, pevná, veľká. Druhá vec je, tá myšlienka by sme mali prístup z dola nahor a musíme um, preskúšať eh, nástroje pre malé a stredné podniky, keď budeme chcieť robiť energiu a biológiu, ako VRC a uvidíme, ako to funguje. Pre, otestujeme to v ďalších pár rokoch. A tretia vec je, že zavedeme pohovory o nástroji pre malé a stredné podniky. A to preto, že keď budeme hovoriť s e, rizikovým kapitálom, tak povedia, že dôležitejšie ako tá myšlienka je tá osoba. Osoba, ktorá je veľmi energetická a chce to urobiť a je veľmi zameraná aj e, pri zlej myšlienke to niekedy premení na fantastickú inováciu. A človek to má veľmi dobrú myšlienku, ale nemá energiu, nemá schopnosť a nemá zámer. To nedokáže urobiť, pretože Inovácie sú niekedy myšlenky vynásobené e, rozmerom. Môžete mať e, e, myšlenku, ale keď ju neznásobíte, tak to nie je inovácia. Takže ide o to, že myšlenku môžete znásobiť a potom je to inovácia. A dúfam preto, že s vašou pomocou aj pre pani Toer v prípade tej myšlenky pre Európsku inovačnú radu, môžem povedať, že som mal viacero schôdzi s ľuďmi v parlamente a väčšin z vás ste vítaní, aby ste sa do toho zapojili a tieto myšlenky, tieto schôdze sú otvorené a máme o tom rozhovory a vaše vstupy sú mi známe a Chcem vám povedať, že som otvorený a zabezpečím, aby na budúce, keď sa stretneme, aby každý bol do toho zapojený. Potom to bola otázka od e, Paula Rubiga o dopadok Brexitu a aký model. To je myslím otázka, ktorú žiaľ nedokážem zodpovedať. Je to veľmi smutné, čo sa deje a ja som sa som delil moje city a teraz musíme ale od to prejsť k riešeniu a vy ste hovorili o jazykovej technológie a algoritmoch a budúcnosti umelá inteligencia je veľmi dôležité, aby sme mysleli na to, že musíme si robiť politickú voľbu a to, že či chceme, aby mm, umelá inteligencia nás nahradila, aby mm, posilnila našu inteligenciu a túto voľbu musíme robiť a ak to robíme, tak potom sa dostaneme na ďalšiu úroveň. Myslím, že teraz chýba to, že keď sa pozrieme na oblak vedy, tak uvidíme, čo môže robiť ten vedecký oblak alebo internet. E, môžeme archivovať mnohé tie informácie, môžeme mať veľa údajov, no ak tie údaje nebudú pracovať spoločne, tak e, nedostaneme sa k na ďalšej úrovne umelej inteligencie. A ďalej. Potom tu bola otázka od pána Martana. Vy ste povedali uh, jednu vec, ktorá ma zaujala. Inovácie. Prečo a pre koho? Takže prečo potrebujeme inovácie? Pretože chceme vytvárať pracovné miesta, to je odpoveď. A inovácie pre koho? Pre všetkých. My si želáme um, inovačný a vedecký program pre spoločnosť, pre to, aby sme odstraňovali nerovnosti, ktoré vytvorila globalizácia. A ak budeme vytvárať toto, tak, tak ľudia budú spokojní. Vy ste povedali, že prototypy existujú, ale sú e, skryté v garážach. Áno, to je riziko. ak nemáme dosť investícií v Európe, tak naozaj tie prototypy ostanú v garážach. Ďakujem za pripomienky. Myslím, že ste položili tú najdôležitejšiu otázku. Čo s tými dobrými nápadmi? Nuž, vyžadujú si viac investícií, nie iba verejných, všetkých, aj súkromných. Ministri e, vedy a výskumu e, musia byť tak dôležití ako ministri financí, áno. No potom pani Nibler, e, Prvá pripomienka, ktorá sa týka malých a stredných podnikov. My sme prekročili cieľ pre malé a stredné podniky my už sme na úrovni takmer 24-percentnej účasti malých a stredných podnikov. Cieľ je 20. Myslím si, že je to dobré. A aká, aký podiel uh, je základný výskum? To je ťažká otázka. Ja uh, túto otázku bežne kladiem IRC, pretože oni zhromažďujú čísla o počtoch projektov, ktoré eh, sú potom transformované na projekty. A najnovšie čísla sú e, také, že máme už 34 patentov v rámci Horizontu 2020 34 e, patentov, ktoré e, schválila IRC ako proof of concept No a potom ste hovorili ešte o FP9 a inováciách pre lepšiu spoločnosť. Už mi chýba čas, viem, ale dopracujem sa k záveru. Pokiaľ ide o FP9, ja veľmi rád e, sa ešte vrátim do tohto výboru neskôr a podiskutujem si s vami o tých troch pilieroch excelentnosti alebo špičkovosti. Môžeme si naplánovať nejakú schôdzu. Pán Nika, A ja môžem hovoriť aj po portugalsky. Podobný jazyk. Pokiaľ ide o dopravu, ja som e, navštívil e, spoločný podnik pre palivové bunky. Je to partnerstvo medzi súkromnými spoločnosťami a komisiou. Zaoberá sa vodíkovými automobilmi a elektrickými automobilmi. No a áno, máte pravdu, ak nemáme rámec, ako sa nám to môže celé podariť? Áno, musíme uh, investovať v budúcnosti viac do toho celého rámca. A ešte tu mám dve, tri otázky, pán predseda. Jedna bola od Kloda Turmesa o viditeľnosti energetických politík. Myslím, že um, musíme prepojiť tieto veci, o ktorých hovoríme. Um, vy ste hovorili o, o komunikácii, o našej energetickej stratégie, ako ju uh, zrýchliť. Obnoviteľné energie, uh, batérie, a tak ďalej. Toto všetko musíme preložiť a premietnúť do jazyka, e, ktorému ľudia rozumejú. Bertrand Picard mi povedal, že by sme mali vytvoriť e, predpoklady, e, rámec pre vytvorenie prvého elektrického komerčného lietadla. Tomuto ľudia rozumejú. Tie naše veľké vízie musíme premietnúť a preložiť do konkrétnych vecí, ktorým ľudia rozumejú. Bilaterálne ešte o, e, o tom s vami môžem pohovoriť. Pani Toja, e, vy ste povedali jednu dobrú vec takisto. A beriem to, ten odkaz o, od vás. Ja si skutočne želám, e, návrhy od poslancov. Správa Cabezon Ruiz, e, môžete si byť istá, že tieto odporúčania z tejto správy pôjdu do našej práce konkrétne. Ja sa budem za to zodpovedať, ak e, to nepreberieme do našej práce. Ja vás uistujem, že sa budem snažiť zohľadniť vaše návrhy ako e, poslancov EP. Pán Royl, ďakujem. Ďakujem za otázku, ktorá, sa, ktorá znela, čo sa musí zmeniť najbližšie. Ja si tiež myslím, že keď e, veci dobre fungujú, nemali by sme ich meniť, Čiže základný výskum by sme nemali uh, meniť, pretože naozaj máme dobrý, dobré výsledky v oblasti základného výskumu. Mali by sme iba zvýšiť objem. Takisto práca v oblasti partnerstva s priemyslom. Toto by sme nemali reformovať, lebo to dobre funguje. Ale pokiaľ ide o tie typy inovácií, ktoré fungujú v USA, ktoré odchádzajú do USA alebo iných častí sveta, tam musíme uh, Ehm, zintenzívniť úsilie. My máme nástroje, ktoré musíme ešte zjednotiť pod jednou značkou, pod tou značkou európskych inovácií. Ale ja plne s vami súhlasím. Mm, to, čo funguje dobre, nebudeme meniť. A ja určite nič nebudem meniť, čo dobre funguje teraz. Pani Matiáš, ja som chcel povedať aj poslancom a poslankyňam, že ďakujem za e, všetky pripomienky. Ja som vždy zdôrazňoval, aký dôležitý je základný výskum. A to, čo tu dnes vidíme, inovácie vo vede, ehm, to, čo sa u nás v súčasnosti deje, to je niečo vynimočné. Číňan dostal Nobelovú cenu za vyriešenie malárie a ja e, od roku 2010 toto e, rozprávam, pretože to ukazuje, že veda e, pomáha ľuďom. E, my teraz horizontom 2020 e, e, nemôžeme vybudovať most k vedám. To musíme oddeľovať naďalej. Um, čiže obrana, obrana a veda to musíme naďalej oddelovať. No a pani Moody, pokiaľ ide o sila, to som povedala aj pani Matias v Portugalčine, uh, musíme byť lepší v interdisciplinarite, sociálne vedy, takisto uh, tituly PhD, uh, na medicínskych školách, aby e, ľudia, ktorí vyštudovali medicínu, mohli sa spojiť a vytvoriť prepojenie svojho vzdelania so spoločenskými vedami a inými vedami. Musíme teda e, zmeniť tento systém našich univerzít. No a musíme to komunikovať všetko lepšie našim občanom. E, to súvisí s tými misiami, ktoré som popisoval pánovi Turmesovi. Pán Kohliček, ďakujem za vašu pripomienku. Dúfam, že som nezabudol na mnohé veci, ale môžem ešte bilaterálne sa porozprávať s poslancami. Ďakujem, pán komisár, ďakujem a gratulujeme vám vynikajúce odpovede, ale nie sú to dobre správy pre, na, pre vás, pretože pani Bienkovská, vaša kolegyňa z komisie, musela čakať 5-10 minút dokonca pred vchodom do tejto sály, ale teda ustúpila vám. Congratulations. Dear friends, ladies and gentlemen, let me... Dámy a páni, dovolte mi privítať pani komisárku Binkovskú, ktorá je zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. Struktúrovný dialog. Veľmi e, dôležité, aby sme to vedeli, pani Bienkovská, informácie a ich aktualizácia o plnení vašej časti pracovného programu komisie na rok 2017 a radi by sme sa pozreli na program na rok 2018 tiež a rád by som zúraznil skutočnosť, že e, komisia, že vy ste hlavný autor programu a je to plánované na rok 2019-2020 a e, má to byť 500 e, miliónov eur a tiež je to e, stredo stred terajšieho obdobia takých veľkých programov ako Galileo, Copernicus a Kozme a rať by sme vedeli viac informácií a výhľady e, pokroku pre mm, novú budúcnosť programu a možno informáciu o opatreniach priemyselnej politiky a to by bolo pre nás veľmi zaujímavé. Dovolte mi pozvať, mm, aby z e, vás, aby ste sa vedeli slova. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Stení poslanci, som rada, že som tu s vami. Nie som na lepšom stave, ale chcela som eh, tu byť, aby som eh, vás nesklamala, takže je to jediný bod eh, v mojom pracovnom programe dnes. A na začiatku krátko poviem pár slov všeobecne o tom, čo robím v komisii a potom sa chcel zamerať na tri sektory, tri špecifické sektory, s ktorými pracujeme veľmi intenzívne počas posledných mesiacov. Ako pán predseda povedal, vesmír, obrana a automobilový priemysel, ako viete, sú um, nedávno viditeľné príznaky ekonomickej obnovy, no nemali by sme uh, sa uspokojiť uh, a my ako komisia a verejné orgány musíme podporiť, poskytnúť podpory sa aj pre podniky, aj pre občanov. A nedávno, ako ste si všimli, komisia prijala dokument o rozvoji sociálneho rozmeru Európy a teraz e, konáme pre posilnenie globalizácie a braňme e, Európu proti e, nekalým obchodným praktikám, či už v oceli alebo inde. A tiež chceme zvyšovať investície a financovanie pre podniky a firmy, ktoré tak chcú napríklad eh, no, vy Európsky e, fond eh, pre rizikový kapitál, čo skoro bude spustený. Tiež pracujeme na zručnostiach v celej Európe prostredníctvom nové agendy pre zručnosti a samozrejme, aby sme to spomnali, snažíme sa zlepšiť fungovanie spoločného trhu po balíku pre služby a po balíku pre plnenie predpisov a čoskoro po lete očakáme, že sa um, príjme balík, e, komplexný balík pre tovary a tiež konáme v jednotlivých odvetviach a chcem e, vám trošku vás poinformovať o poslednom vývoji v tých troch, ktoré som spomenula. Začíname s e, vesmírom. E, v novembri som e, prednesla našu stratégiu pre vesmírny výskum v Európe a s radosťou môžem povedať, že už sa prináša výsledky oba naše vlajkové programy Kopernikus za Galileo sú prevádzke a už ich používa priemysel, verejné orgány aj občania a v nasledujúcom roku budeme pracovať na nasýtení trhu, aby sme podporili vesmírne začínajúce podniky a aby sme pripravili vývoj eh, Galilea a Kopernikusa eh, na eh, nové priority, ako sú klimatické zmeny a bezpečnosť a obrana v klimatických zmenách môžeme byť vedúca moc globálne a k bezpečnosti to vyšlo tým predtým, aby sme zlepšili sledovanie a stopovanie cez, z vesmíru a e, tiež zhodnotili e, možné legislatívne iniciatívy pre GovSatcom a vyvíjali e, chytrú stratégiu pre e, vesmírne rakety a ak chceme mať samostatný prístup do vesmíru, musíme mať e, e rakety na vynašanie družíc do vesmíru a to je Ariane 6 a VGC a musíme e, konať a robiť veci kolektívne, takže e, vítam podporu tohoto výboru v e, našej strategii. Toto sa teraz dobre rozvíja a výsledky by mali byť čoraz viditeľnejšie a ten návrh konečnej správy pani Krel je tiež pre nás veľmi užitočný, ale na nasledujúcom mesiace budem potrebovať vašu podporu a samozrejme aj k rozpočtu, aj k strategii a musíme byť e, úprimní, že môžeme naplniť naše ambície len keď budeme mať e, vhodné finančné zdroje. Plánujeme, že podáme správu k strednodobému hodnoteniu vesmírneho programu dnes e, túto jeseň a to spustí plnenie ďalších návrhov. Teraz k ďalšiemu obrana. Toto je téma, k ktorú riešim každý deň za posledných pár mesiacov a my sme um, dospeli k uh, bodu zvratu a ako viete, pred dvoma týždňami sme prijali balík pre obranu, najprv uh, hodnotenie budúcnosti európskej obrany. Toto je ten strategický dokument, uh, ktorý má spustiť diskusiu o zohľadňovaní budúcnosti európskej spolupráci v obrane a druhý dokument, v tomto balíku bola informácia o Európskom obradnom fonde, to sme začali minulý rok a s e, týmto znamením poskytnem viac podrobností o rozsahu, prioritách a fungovaní fondu. A po tretie, na čo sa chcem nezamerať tiež, je súčasť e, obradného fondu nariadenie, ktoré ustanovuje e, program priemyselného rozvoja s rozpočtom 500 miliónov na dva roky a posledné dva roky e, z tohto výhľadu 2019 e, a 2020. Rovnaký deň, ako sme prijali celý e, balík toho obranného fondu, sa stal tento už funkčný po prvej výzve na predkladné žiadosti pre obranný výskum a tento teraz už funguje a my teraz ohlasujeme výberové konanie pre výber projektov toto samozrejme vydlaží cestu um, pre um, samostatný program um, výskumu v obrane, ktorý ohlasím na rok a chcem využiť túto príležitosť a podať vám pár vecí podrobnejšie o európskom programe pre obranný priemysel. Toto je prvýkrát, čo prezentujeme takýto program pre obranné účely a toto je veľký veľký prevrat pre Európsku úniu a komisiu. To má podporiť eh, konkurencieschopnosť nášho obraného priemyslu. A preto sme si zvolili ako právny základ článok 173, teda konkurencieschopnosť priemyslu. A toto je kľúčové, pretože my rozmýšľame tak, že ak chceme uvažovať o obranej únii dlhodobo musíme mať strategickú autonómiu v Európe a aby sme to podporili, aby sme mali tú strategickú autonómiu, potrebujeme silnú no a konkurenčný e, výskumný základ a z tohto časového programu navrhujeme presne to. K predmetu programu bude to e, pokrývať hlavne fázu prototypu, ale aj e, včera sme o tom diskutovali s istými mm, ďalšími partnermi a je lepšie to popísať ako vývojovú fázu, pretože toto je tá súčasť celého hodnotového reťazca, kde rizika sú koncentrovanejšie a rozpočet EÚ nám bude slúžiť ako aby sme odstranili e, rizika a aby sme stimulovali spoluprácu. K časovaniu to bude pre roky 2019 a 2020 predtým Mm, sme navrhovali komplexnejší program pre rok 2020, ale teraz to bude testovacia fáza. K intervenciám budeme spolufinancovať z európskeho rozpočtu granty maximum do 20 celkových nákladov a ten zvyšok e, zabezpečia členské štáty, ale čo je dôležitejšie a ťažšie, že potrebujeme a budeme požiadať členské štáty, aby obstarávať tieto projekty spoločne. Musia byť tri podniky, aspoň tri podniky, aspoň dva členské štáty pri predkladaní takýchto projektov. Nebudem duplikovať existujúce inštitucionálne zriadenie a našim zámerom je, aby sme e, stavili na tých existujúcich, osobitne s tou Európskou obranou agentúrou, Napäť musím opakovať, že európske peniaze prichádzajú z záväzkami, takže je to vecou Európskej obrannej agentúry, aby e, dokázala, že dokáže inteligentne zvládať e, európske peniaze k e, geografickej vyváženosti, čo je kľúčové pre úspech toho programu. Tento program nie je zameraný len na veľký premysel a veľké členské štáty. Nebudeme ukladať e, geonávrat, ale musíme zabezpečiť, že malé a stredné podniky členských štátov budú mať z toho prospech a že um, tento fond a mm, priemysel otvorí uh, svoje dodavateľské reťazce. preto budeme venovať e, často rozpočtu na malé a stredné podniky. Samozrejme, to bude tiež závisieť od e, projektov, ktoré spolufinancujeme. A nakoniec e, k tým 500 miliónov eur, ktoré navrhujeme, viem, že začína to prinášať veľa otázok a musím zvrazniť, že zažijeme obmedzený priestor pre e, manevrovanie a zároveň, ak máme e, vážne myslieť spoluprácu v obrane, musíme byť schopní venovať značnú sumu peňazí a musí to byť relatívne rýchle, pretože s týmto programom, ako viete, pracujeme len pár mesiacov a nie viac ako rok a budeme mať isté výsledky ešte v rámci tohoto rozpočtu. My dáme spolu tie peniaze veľmi opatrne tak, že um, miešame um, čerstvé peniaze a chcem zabezpečiť, že žiadny z terajších projektov nebude oneskorený a že budúce plnenie e, rôznych programov nebude postihnuté. V budúcnosti navrhujeme to isté ako pri výskume so značným zvýšením rozpočtu pre tento program 1 miliardu každý rok v rámci budúcej MFF, v rámci budúceho MFF, viacročného finančného rámca. Takže robíme veľmi rýchly krok a teraz je to vecou spolu zákonodarcov, aby postúpili ďalej s rovnakou úrovňou ambície a dúfam, že sa môžem spodávať na podporu tohto výboru. Teraz potrebujem veľmi rýchle vyjednávanie, ak chceme, aby ten program začal fungovať od začiatku roku 2019. Potrebujeme politickú dohodu, no spolu s tým potrebujeme dobré projekty od členských štátov od začiatku budúceho roka. Viem, že to je naozaj výzvanou vzhľadom na um, zotračnosť uh, a nie je tu žiadny členský štát, ktorý je proti tomu. Toto je silný argument, aby sme dali túto tému do zrýchleného konania, aby sme sa na tom zrýchle dohodli. Ja mm, toto mm, spomínam skoro každý deň ministrom v Európskej rade a tiež musíme rýchlo dospieť k konkrétnym a ambiciozným projektom. Musíme si pamätať, že aj príprav mm, na kroky pre výskum s pilotnými projektami a dnes sa testuje pridaná hodnota financovania EÚ v tomto sektore a najprv nám pomôžu zadefinovať riadenie a potom spôsoby a pravidlá, či sú správne. Pred nasledujúcim FFA toto je tiež e, skúška schopnosti e, štruktúry, e, ktoré majú vyjednávať a dúfame aj zhodnú sa na programoch spojených s, program, s obradom Pár slov k automobilovému odvetviu. Naša mm, skupina na vysokej úrovni G2030 čoskoro ukončí svoju prácu a v oktobri e, príjme konečnú správu, ktorá bude obsahovať súbor Politické odporúčaní. Tieto odporúčania sa zamerajú na nulové misie a e, automatizované a prepojené vozidlo, takže prvom rade sa zameriavame na autonómne autá, stále ešte treba veľa urobiť a spoločnosť ešte asi nie je pripravená na také autá, ale pre mňa, ktorá na tom pracujem za posledných 20 rokov, autonómne riadenie aut je kľúčová technológia do budúcnosti a tiež budem predkladať konkrétne myšlenky do roku 2020 a je tu jasnejší obraz, čo sa týka aut s nulovou emisiou. Um, toto je lepšie akceptované, musíme rýchlo dospieť k pokroku v Európe, ale na to musíme plne prekonať ten emisný škandál a obávam sa, aký bude mať strednodobý efekt toto na spotrebiteľov a priemysel. Toto živilo politické diskusie o zákaze naftových motorov. Toto by e, mohlo viesť k e, rýchlemu kolapsu trhu s e, naftovými autami a toto nie je v nikom zaujme. A toto by len vzalo priemyslu potrebné prostriedky na investovanie do aut s nulovými emisiami. Preto stále vyzývam priemysel, aby robil ďalšie mhm, dobrovoľné opatrenia pre znižovanie emisí e, oxidu dusíka e, v existujúcom vozovom parku naftových aut a priemysel musí sám robiť e, kroky, pretože nie sme spokojní s ich reakciou. A v neposlednom rade chcem spomenúť, keď sme mali dobrú diskusiu, dúfam aj pre vás, minulý týždeň v Štrasburgu. Chcem spomenúť tú súladnú spoločnú stratégiu pre priemysel EÚ, čo mnohí požadujete. A chcem sa poďakovať pani Toja za jej otázku, ktorá spustila debatu. My sme spomenuli nielen jednu, ale viacero stratégií, ktoré priamo sa zameriavajú na Európska odvetvia, spoločný trh, e, vesmír, kapitalovi kapitálový trh je úvodné iniciatívy. Ako vidíte, my máme prioritu priemysel vo všetkých oblastiach našej práce. No, opakujem, že chápem a mm, zdieľam vaše názory a obavy o súhodnej stratégii a povedal som to jasne v Strasburgu minulý týždeň, že Osobne podporujem, že máme mať jednu komplexnú stratégiu pre európsky priemysel. Dúfam, že naplníme tento cieľ do konca tohto podobné obdobia tiež e, pracujem na rôznych stratégiách aj horizontálne, aby sme doplnili túto priemyselnú perspektívu pre všetky naše dokumenty. Viem, že už sme na to pripravení, máme na to dobrý základ, dobré vedomosti, dobré údaje, dobrú spoluprácu so všetkými účastníkmi. A opäť potrebujem vašu pomoc a spolieham sa na vás v tejto veci. Na záver mi dovolte povedať, že teraz potrebujeme na týchto dva po roka na e, druhú časť volebného obdobia je plnenie. Pretože balík rôznych stratégií máme a s veľkou radosťou sa spomenula vesmírnu stratégiu, ktorá teraz dáva výsledky, ale potrebujeme zúfalo to plniť. A hovoríme teda o potrebách e, spoločného trhu a potom podkopávame všetky nástroje. Nie je dobré, aby sme príjmali alebo um, hovorili tvrdo o presadzovaní a potom uh, sme sa zráhli konať, e, keď sa mobilizujú tie vnútorné zaujmy. Musíme spolu využiť e, tieto dva pol roka, ktoré stavajú na naplnenie dobrých výsledkov. Ďakujem. Ďakujem. Prepačte, že som hovorila tak dlho. Ďakujeme, pani komisárka. Ďakujem za to, že ste odprezentovali váš budúci program. Ďakujeme aj za informácie o um, pro, pracovnom programe na rok 2017. Pán Karinš uh, za EPP sa vyjadri. Budú hovoriť rečníci v mene politických skupín. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, som tu. Je to zaujímavé. Keď sa pozrieme na históriu obranného priemyslu, um, obranné potreby často boli motiváciou výskumu a vývoja. Nemyslím teraz iba na tie priame aplikácie, ktoré zvyšujú blahobyt, ale aj na to, že niektoré technológie sú potom transferované do života civilných osôb e, mimo armády. Dá sa na tom zarobiť veľa peňazí. E, keď som bol študentom na univerzite, som pracoval na technológiách rozpoznávania hlasu. To financovala americká vládna agentúra. A teraz sa táto technológia volá Siri, ale pôvodne toto financovala americká vláda, nie Európa. A Európa si musí uvedomiť, e, že ak Európa má konkurovať e, USA, tak musíme financovať výskum nie iba vesmírny, čo je užitočné, ale aj obranný. Takže to ide naozaj dobrým smerom. Mám otázku ohľadom automobilového sektora. Je to stále dôležitá téma. Vy ste hovorili o autonómnych autách, eh, autách s nulovými emisiami. To všetko platí, ale vieme, že európsky automobilový priemysel ešte stále predáva a vyrába veľmi veľa aut s dízlovou technológiou, spaľovacie motory, tam je Európa špičkou. Dízlový motor bol vyvinutý v Európe. A Európa dlho uprednostňovala dízel preto, lebo sme chceli znižovať emisie CO2. Pôvodne to tak bolo, potom prišiel veľký škandál. Jednotlivé spoločnosti podľa mňa nie sú stále zodpovednosť za to, že umyselne alebo neumyselne porušovali európske práva, právo. Ale zároveň každá krajina má typové schváľovanie, vlastný systém dohľadu a ten zlyhal. A ja chcem vedieť ohľadom týchto zákonov v členských štátoch, čo komisia zmení, čo urobí, aby donutila členské štáty dodržiavať určité štandardy. Ja som bol takisto členom zaujímavého osobitného výboru pre e, emisný škandál a zdá sa, že úloha členských štátov tam bola veľmi významná. Nerobili dostatočný dohľad. E, je potrebné udržať si dôveru verejnosti, e, pretože automobilový priemysel je veľmi významný pre E, európsky priemysel pre vývoz, e, pre inovácie. Mm, v súčasnosti sa pracuje na automobilových auto, e, pardon, autonómnych automobiloch. Takže čo robíte, aby ste obnovili dôveru európskych spotrebiteľov aj svetových spotrebiteľov? Ďakujem pani Toja za SAD. Ďakujem pán komis, pani komisárka. Samozrejme, toto je veľmi dôležitý program, e, rozvoj obrany, ktorý je významný aj pre civilný sektor, ale ja chcem hovoriť skôr o digitalizácii priemyslu. E, pán Bütikhofer e, so mnou spolupracoval na tejto téme. Také štáty ako Francúzsko, Nemecko pripravili plán pre priemysel 4.0. A ja som videla, že úroveň inovácií je dosť odlišná. Je veľa inovácií a hovorí sa, že viac ako tretina malých a stredných podnikov ani nevedia, čo je potrebné urobiť pre eh, digitálny prechod, tranzíciu, aby svoj biznis model, svoje produkty eh, zapracovali do digitálneho trhu. Ako teda zvýšiť povedomie podnikov a, a o tom, že je potrebné vytvárať inovačné úzly, in, innovation hubs, e, kompetenčné centra, takéto miesta. E, takéto miesta by mali vytvárať členské štáty a regióny, ale Európa to musí podporovať a koordinovať, pretože tá realita tých najmenších podnikov e, je taká, že oni sú tým produktívnym tkanivom Európy, ale potrebujú pomoc, aby sa mohli priblížiť e, k tomu digitálnemu sektoru. Čiže táto veľká transformácia európskej výroby e, smerom k digitalizácii musí byť sprevádzaná zo strany Európy. I keď 27 e, členských štátov bude mať 27 dobrých plánov pre priemysel 4.0, tak bude chýbať pridaná európska hodnota. Čiže opäť tu je potrebná veľká práca Ehm, je potrebné zistiť, ktoré sú tie najväčšie, ehm, najlepšie miesta napríklad a podobne. Každá akcia ehm, pomáha priemyslu, ale je potrebné hovoriť explicitne a priamo. Všetky ostatné funkcie musia slúžiť priemyslu. Digitalizácia patrí do toho portfólia, takisto inovácia a výskum my od komisára pre inovácie vždy žiadame, aby e, výskum e, vyprodukoval výsledok, ktorý sa stane prototypom. Prototyp potom transformuje, e, prináša rast do priemyslu. Čiže ja chcem rozšíriť právomoc komisára aj na tieto oblasti. pretože náš priemysel musí zvládnuť trvalo udržateľný rozvoj, energetický prechod, zlepšenie kvalitu produktov, hospodárskú súťaž, ale aj zvýšiť kvalitu služieb. Pretože priemysel vytvára aj nové možnosti v oblasti služieb. Čiže tu je prierez rôznych kompetencií. Kompetencie musia slúžiť priemyslu, okrem iného aj priemyslu. Ďakujem. Ďakujem pani Toja. V mene EKR pán Tošenovský sa teraz vyjadrí. Ďakujem vám za slovo, Ježi, ja sa chcem ospravniť, že som eh, nestihol začiatok vášho vystúpenia, ale dnes je eh, veľmi veľa povinností v parlamente. V prvom rade mi dovolte oceniť skutočnosť, že sa darí to, že v rámci projektu Space Galileo sa dostávame skutočne do tej realizačnej fázy a ja dúfam, že to bude skutočne otázka projektu, projektu ktorý nás posunie technologicky ďalej ako Európe, ako Európe práve v oblasti výskumu a vývoja a využívanie európskeho globálneho navigačného systému ja verím, že sa podarí tiež vyriešiť určité osobno, personálne problémy a financovanie agentúry GSA. Ja by som mala len jeden, jednu otázku a to je vlastne reakcia na to, o čom ste hovorila, ako ste hovorila, keď ste hovorila o veľmi rýchlom prechode, o veľkých ambíciách v rámci automobilového priemyslu, kedy je tu veľký tlak na to, aby sa prešlo čo najrychlejšie na bezemisné automobily a automatické režimy. Toto všetko sú určite technológie budúcnosti, ale na druhej strane e, sa chcem opýtať, či nemáme mm, niekedy pri pri žlýchom nastavení e, takú obavu z toho, že sa nám jednoducho predlží využitie a, emisných, e, špinavých a ktoré proste ešte musia dobehnúť, lebo tieto automobily, či už ide o elektrické, vodíkové, e, nie sú zatiaľ mm, tak ľahko dostupné. Všetky sú vo vyšších cenových kategóriách a Eh, takisto zo sebou prinášajú množstvo otáznikov, ako napríklad elektromobily, ako zlikvidovať použité batérie a čo, je, čo sa s tým všetkým spája. Eh, ja sa chcem opýtať, či niekedy príliš ne, eh, neurychlujeme situáciu a či sa nám nezhoršuje tá situácia na jednej strane aj s ohľadom na vysokú cenu týchto veľmi moderných automobilov vlastne istej e, nedostupnosti a v tom normálnom živom ľudskom, v tej, tej normálne ľudskej premávke. Ja vôbec sa ani si netrúfam odhadnúť, koľko na európskych e, cestách je tých automobilov, pre všetkým, keď sa berieme malých alebo stredných podnikateľov, ktorí práve tým rýchlým nástupom týchto technológií a tlakom e, na používanie budú predlžovať využitia životnosti tých svojich starých modelov. Ďakujem vám pekne. Pán Budikov. Prepačte, pán Budikov. Thank you, President. Thank you, Commissioner, also. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás. E, vy ste nám poďakovali za podporu vašej stratégie. Ja vás uistujem, že tento výbor vás bude ešte raz, e, ešte viac podporovať, ak e, predložíte viac stratégie. Viete, že podnikateľská komunita, odbory, aj mnohí poslanci volali veľmi hlasno Po tom, aby tá práca celej komisie, všetkých komisárov, bola viac zameraná na priemyselnú politiku. Nie je to len interná priorita, je to aj kvôli medzinárodnej súťaži, hospodárskej súťaži. E, tá je taká, že, že nás núti naozaj sa zaoberať e, tým rozvojom priemyslu. Áno, ja súhlasím s tým, čo hovoríte, že bude potrebné zohľadniť všetky záujmy. Ja som presvedčený, že my musíme hájiť aj e, náš priemysel. Musíme chrániť náš priemysel pred tými e, negatívnymi záujmami. je viacero vecí, ktoré e, v tomto výbore boli vždy dôležité malé a stredné podniky, FTIs. Musíme opakovať neustále, že konkurencie, schopnosť a trvalý udržateľný rozvoj sú dvojičky, musia fungovať paralelne. Priemyselná politika musí informovať obchodnú politiku, musí formovať obchodnú politiku, nemôže byť iba e, nejakým jej predlžením a musíme sa pozrieť na právo hospodárskej súťaže samozrejme. A ešte obranný priemysel, e, na tom vy veľa pracujete a ja mám jednu pripomienku. E, my samozrejme podporujeme váš prístup Ale e, pani komisárka, vy máte veľmi plachý prístup, váhavý, pretože 500 miliónov na kapacity za rok. E, to nie je nič, keď to porovnáme s tými peniazmi, ktoré by sme mohli ušetriť, keby e, existovala obranná spolupráca medzi štátmi EÚ. Komisárka sama e, predniesla E, tieto čísla. 25 až 100 miliard eur ročne by štáty mohli ušetriť, keby bola intenzívnejšia spolupráca. A takisto aj smernica o verejnom obstarávaní z roku 2009 by mala byť lepšie implementovaná a to by nám poskytlo e, dobré nástroje A samozrejme, potom je tu ešte otázka, či sledujeme si správne priority v obrane, ale o tom sa dá hovoriť neskôr. Ďakujem. Pán Kohliček v mene GUE, ďalší rečník. Děkuji, tak tentokrát jsem to snad zvládnul nalevo. No, ďakujem vám pekne. Dúfam, že to zvládně. Ďakujem pani komisárke za um, úvod, ktorý bol taký obsiahlejší. Dovolte mi opýtať sa rovnako ako kolega Ktošovský na program Galileo, ten sa nám veľmi pekne rozbieha. Máme za sebou to už e, prvú polovicu toho priestoru. No a teda všetky organizácie, ktoré sa tým majú zaberať, tak povedali áno potrebujeme naviac prostriedky, pretože ten projekt sa teraz skutočne rozbieha. No tu by som e, vás chcela skutočne požiadať o pomoc, pretože je to veľmi kvalifikovaná práca, nie je to e, a je to záležitosť e, skutočne veľmi zaujímavá. Je to zaujímavý program pre všetky členské štáty, to je jedna vec. A za druhé, to je teraz otázka na vás. Aká opatrenia by ste prijímali, prijali na zrýchlenie keď sa napríklad vyhlásia nejaké opatrenia na ochranu druhu EÚ. Teda, ako to urobiť, aby sme boli takí prúžní, ako sú Spojené štáty Spojených štátov, keď oni zistia, že je niekde problém, tak do toho idú veľmi rýchlo. A myslím, že European Space E, Space Strategy, to sa táto strategia sa nám e, podarilo. Teraz sme hovorili tiež s asociáciami e, Českého obraného priemyslu, tak sa mi hovorili, že máme skutočne a obavy, že to bude len dobré sústo pre obranný priemysel z veľkých krajín, že pre tých menších nič nezostane. Takže ako toto vyriešiť? A ďalšia poznámka, priemysel a predovšetkým európsky priemysel začína pri peciach. PC potrebujem na vytavenie materiálu, či je to sklo, alebo niečo iné, takisto potrebujeme e, pec na spracovanie teplné, na teplné spracovanie tohto materiálu, až potom môžem pokračovať. To znamená, že ako budete pokračovať, e, podporovať inováciu v tomto odbore, ktorý je kľúčový pre celý priemysel a je to vlastne aj na začiatku pred automobilovým priemyslom. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Van Bremt. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás, aj keď e, sa necítite dobre. Mám pár pripomienok automobilovému priemyslu, ako asi očakávate odo mňa. Už e, to bolo spomenuté, e, pracoval tu vyšetrovací výbor a e, správa, ktorá bola vypracovaná, bola naozaj vynikajúca, podporená veľkou väčšinou v parlamente. Tento výbor už neexistuje, ale musíme zabezpečiť, aby správa, ktorú sme odhlasovali na konci práce výboru, aby neostala iba na papieri. Nemôže to byť len kusom papiera, musíme implementovať e, to, o čom sme rozhodli. A vy ste prvá komisárka, naj, najdôležitejšia komisárka pre nás, ktorá bude tú správu implementovať. Mám teda tri o, otázky, respektíve pripomienky. O, e, prvá pripomienka R, RDE e a faktor konformity. Je to smutné, to, čo sme odhlasovali predtým ten faktor konformity tu v parlamente, ktorý umožňuje, dovoluje ešte 3 roky priemyslu o 110 prekračovať normu Euro 6. I keď vieme, že technicky je to úplne realizovateľné, dodržať túto normu. Takže nepotrebujeme ten faktor konformity. Vy ste spomenuli, že toto musíme revidovať. Malo by sme to urobiť v roku 2017. Takže spýtam sa na faktor konformity. Pani komisárka, ako to je? Predložíte návrh na zmenu faktoru konformity? Ďalšie dve otázky sú prepojené. Ja nesúhlasím úplne s vašim názorom, že potrebujeme viac dobrovoľných krokov v tomto sektore. Bohužiaľ sme videli, že sektor nie je schopný e, aplikovať legislatívne normy. Nie som presvedčená, že dobrovoľné normy sú dobrým riešením. E, podľa mňa prvá vec, ktorú musíme urobiť, e, a to je aj v správe vyšetrovacieho výboru, je zaviesť ďalšiu normu, Euro 7 Uvediem jeden príklad alebo jeden argument, prečo to potrebujeme urobiť. Do roku 2023 Spojené štáty a Čína budú mať ambicioznejšie normy ako Európska únia. Myslím si, že nielen z ekologického pohľadu, nielen kvôli čistému ovzdušiu, ale aj e, aby sme pomohli nášmu priemyslu, potrebujeme rovnaké podmienky pre všetkých a preto potrebujeme normu Euro 7. Pani komisárka, vy musíte predložiť nový návrh <clears throat> tohto a ja vás uistujem, že vás podporíme. Tento parlament vás podporí, ak to urobíte. No a posledná otázka, tie nulové emisie. Vy ste ich spomenuli, ale Povedali ste, že majú byť dobrovoľné. Dúfam, že na jeseň príde nová legislatíva o CO2 v rámci balíku mobility, príde návrh. Ja si nemyslím, že tá norma by mala byť dobrovoľná, malo by to byť povinné, zakotvené v legislatíve, čiže povinné, povinné automobily s nulovými emisiami. Toto existuje už v Kalifornii tým posunieme náš priemysel tým správnym smerom. A povinnosťou bude potom na trh privádzať oveľa viac elektrických automobilov. Um, podporíte to? Ďakujem a teraz pán Martan. Ďakujem pán predseda, dobrý deň, pani komisárka, ďakujem za to, že ste prišli. Ehm, jedna jednoduchá otázka. Včera, myslím, alebo predvčerom sme vo výbore INTA odhlasovali dohodu o antidumpingových opatreniach, ako čeliť e, nekalej hospodárskej súťaži. A myslím si, že je to dobrý kompromis, pretože to odhlasovala veľká väčšina. E, chcete vy podporiť tento text? To je moja otázka, pretože viem, že keď pôjdeme do trialógu, všetci tí, ktorí chcú silný priemysel, e, potom sa budú snažiť rozriediť dohodu Európskeho parlamentu, aby neexistovalo príliš veľa nástrojov na ochranu európskeho priemyslu. Takže chcete vy ako komisárka podporiť dohodu výboru INTA? Druhá otázka. Pomôžete nám presvedčiť pani Vestager, aby sme redefinovali E, ten pojem relevantný trh. Samozrejme, pani Vestager je veľmi inteligentná dáma. Vy ste všetci v komisii inteligentní a múdri a viete, že konkurencia je celosvetová. A komisia je vždy znova a znova šokovaná, keď nejaký podnik v nejakom sektore získa monopolné postavenie. Ale Číňania e, majú vo vlastníctve viac ako 50 svetového trhu. Takže ako vytvoriť nový priemysel? V prvom rade musíme stabilizovať existujúci priemysel, dať mu možnosť prežiť. Nadviažem ešte na Katlin. Um, nízkoemisná industria ehm, cena uhlíka bude stúpať veľmi rýchlo, za 5, za 10, za 15 rokov bude tá cena veľmi vysoká, takže naozaj nulové emisie sú potrebné. Myslíte si, že E, reforma ETS nám poskytuje dostatočne možnosti na stimuláciu investícií? Ja o tom dosť pochybujem. Ja o tom veľmi pochybujem. No a ešte nadviažem na pána Moedasa. Patenty. Čo s patentami v Európe? Investujeme veľa do výskumu a vývoja a bohužiaľ elektrické automobily, batérie do nich sa vyrábajú inde. Čiže ako s patentov urobiť nástroj reindustriali- reindustrializácie, ako podporiť tok inovácií, to, čo sme pomohli vytvoriť. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Ďakujem, pán kolega. Ďalší rečník, kolega Turmes. Ďakujem pekne komisár. Musím povedať, že k škandálu Dieselgate mali sme um, dosť prudku krivku učenia sa. Keď ste prišli prvýkrát, ešte ste nevideli ten obrovský podvod, keď ste prišli na začiatku, ale Ehm, pamätáte na to, že Nemecko, ktoré je v menšine v tej rozhodujúcej rade, čo je dobré, no teraz máme dve veci, ktoré treba urobiť. Poprvé, vy budete mať ako komisár, ako komisia, ústrednú úlohu pri dohľade nad trhom. Ja sledujem GRC Velelep už roky a moje informácie sú, že oni strácajú ľudskú kapacitu teraz a hoci teraz e, kolektívne e, my vyhrávame v prípade získania väčšieho dohľadu na trhu, môžete ma ubezpečiť, že e, veľmi zlé riadenie FedLab posledný mesiac je niečo, čo viete a že hovoríte s vašim kolegom pánom Navračičom, aby sa to zmenilo. Druhá vec sú batérie 35 až 40 eh, eh, ekonomického hodnota elektrického auta je v batérii. Dnes Ázia dominuje a my e, sme sa nedostali niekde v batériách. K autonómnym autám aspoň e, nemecky e, výrobcovia aut e, niečo robili, aby kúpili Nokia Map. Tam sme niečo robili, ale batériách, ak ne začneme um, sprevádzkovať konzorcium medzi uh, veľkými uh, výrobcami aut, tak uh, prehráme ten boj. My potrebujeme výrobu batérií v Európe. Čo robí komisia teraz, aby získala uh, mega fabriku, keď Elon Musk s uh, peniazmi od Obamu dokáže poraziť Azicov, tak prečo my nedokážeme poraziť Azicov v výrobe automobilových batérií? Thank you, colleague, for your question. Ďakujem, pán kolega, za vašu otázku a pripomienky. Ďakujem za tie otázky. Ak mi dovolíte, k a tam začnem k obranému balíku, k to vám pre dvojaké použitie a civilné použitie. Výsledkov výskumu, ako ste spomenuli, obrana je často spúšťačom inovácií zobrať si napríklad internet e, a náš fond, Európsky obranný fond, e, môže uzavrieť technologickú medzeru medzi nami a ďalšími regionmi a chceme podpriť ďalšie technologický prelom a tým, že investujeme do obranej technológie a obranných schopností, bude mať určite postranný efekt v civilnom sektore a preto je tak dôležité, aby sme pracovali aj vo výskume a aj v, na schopnostiach a preto to zrýchľujeme preto to tak zrýchľujeme za posledných 6 mesiacov. Naozaj teraz je to mezera kvôli oddelenému obstarávaniu 25 až 100 miliard eh, eur za rok a to tieto peniaze by sme mohli ušetriť, ak by členské štáty lepšie spolupracovali v obrane. A teraz e, viete lepšie ako ja, že máme e, dve smernice, e, smernice v obstarávaní v obrane. Začali sme dialog a spustili sme pilotný projekt v EU. Zatiaľ ešte nenastali žiadne porušenia predpisov a stále vedeme dialog s členskými štátmi, pretože vieme, že situácia v tejto veci nie je dobrá a no preto nesúhlasím s vami, že naša práca v tejto rozvojovej fáze je zbytočná, pretože my určite chceme podnetiť eh, spoluprácu. Ako som povedala, podmienky, ktoré si myslím, ako to vidím, pri pohľade na plnenie týchto smerníc, budú najťažšie, bude spoločné obstarávanie. A toto je podmienka, aby sme zobrali tie peniaze, aby sme mali tých 20% peňazí, aspoň od dvoch členských štátov a e, bude tam viac e, členských štátov a určite tieto peniaze za 500 miliónov na dva roky dokážeme stimulovať ten proces, ako som to diskutoval s zástupcami obrany a oni sa snažia na to pripraviť e, a určite spoločné obstarávanie chceme vynútiť spoločné obstarávanie týmto programom ku programu Galileo Galilea a väzba medzi vesmírom a obranou a malými a strednými podnikmi v sektore obrany Galileo zatiaľ je a bude v nasledujúcich rokoch najpresnejší a technologicky najpokročilejší satelitný systém určovania polohy na svete. A teraz, keď už funguje, Naša priorita je, aby trh eh, prijal Galileo. My chceme, aby začínajúce podniky dokázali inovať vďaka Galileu a to sa deje všade na svete. A teraz eh, spoločnosti už používajú údaje, ktoré vyrába Galileo a hlavný akademický prínos v eh, ekonomike Galilea bude sektor koncových užívateľov. A v sektore obrany pán Količek sa domňa, že podniky v obranom priemysle budú dominovať nášmu mysleniu a my teraz veľmi jasne vidíme, aké sú väzby medzi týmito dvoma sektormi a aj včera som chcela, aby členské štáty sa viac zamerali na tie projekty, pretože nechceme, nútiť členské štáty, aby to prekladali a členské štáty rozhodnú, ktoré projekty budú financované z Európskeho programu priemyselného rozvoja. Samozrejme, niektoré myšlienky sú zázračné a snažil som sa včera dať isté záujmy a mm, svetlo na väzby medzi vesmírnym programom a obranou a my podporíme náš program GoSat.com a posilníme ho a než budeme mať predložené ďalšie projekty, nevidím nebezpečenstvo pre vesmírny sektor a malé a stredné podniky. Ako som povedal predtým, my um, budeme venovať podiel z rozpočtu, ktorý bude rezervovaný pre malé a stredné podniky a malé podniky, menšie podniky v malých členských štátoch, čo je pre nás kľúčové, pre projekty kyberbezpečnosti, ktoré tiež vznikajú tu v Európe. Menšie členské štáty a menšie podniky určite uh, budú uh, mať uh, prospech z tejto obranej stratégie a zo synergických účinkov. A než prejdem na automobilový priemysel, k digitalizácii priemyslu, pani Toja sa na to pýtala. Musíme najprv naplniť digitalizáciu priemyslu a po druhé musíme koordinovať lepšie národné digitálne stratégie a za týchto dôvodov potrebujeme európsku priemyselnú stratégiu. V rámci tejto stratégie potrebujeme štandardizáciu, ktorá je dôležitá. Potrebujeme kľúčové umožňujúce technológie. Potrebujeme zosúladené politiky štátnej pomoci v členských štátoch v rôznych sektoroch. Teda opäť sa domnievam, že súladná priemyselná stratégia aj pre digitalizáciu stratégie v tejto chvíli prelomov v rôznych sektoroch. Európa je veľmi dôležitá. V časti ide o ekonomiku údajov. Potrebujeme zabezpečiť, aby naše sa firmy boli vrcholom v datovej ekonomike. A to opäť súvisí s vesmírom, pretože údaje z Kopernikusu a z programu Kopernikus bude najväčší poskytovateľ údajov, som, ktorého chceme dať e, tým podnikom prístup, a budú to bezplatné údaje. A to sa bude robiť veľmi podobne k autám. A kde sme s eh, homologizáciou? Poprvé, budem pokračovať v mojej politike. Možno ste videli môj list Volkswagenu zo včera a politika plnenia. Náš návrh pre homologizáciu by sa mal začať v trialogu teraz a je tu isté meškanie, ale myslím, že tento týždeň to dokážeme začať. A ako som spomínala mnohokrát predtým, potrebujeme nový, väčší dohľad zo strany EU. A, ale nechcem e, to vziať členským štátom. K autom s dlhou misiou, ako som povedala, budem mať e, správu z tej skupiny pre, na vysokej úrovni GR 2030 a, a potom v našej iniciatíve o baterkách, o bateriách a o nabíjacej infraštruktúre, pretože autá s novými emisiami budú menej nákladné, ak zvyšujeme výrobu. Čína zvyšuje tú výrobu masívne a ide o zachovanie zachovania konkurencieschopnosti e, nášho automobilového priemyslu EU. A my e, po tejto správe navrhneme dve iniciatívy. Faktor e, konformity prebieha. Čoskoro budeme schopní znižiť tento faktor ešte v tomto roku. Dobrovoľné opatrenia, ako som spomínal v mojej úvodnej reči, tie dobrovoľné opatrenia, ak priemysel bude postupovať tak pomaly, urobíme ďalšie kroky. No ako viete teraz e, s terajším právnym rámcom nemôžeme dosiahnuť rýchly pokrok. A ja tu mám len e, konanie v pre porušenie predpisov a to trvá čas. A k cieľom nulových emisí ja som za tie záväzné ciele pre auta s nulovými emisiami. K FDI, yes. RC. Ako ste spomenuli, my teraz máme veľmi blízke kontakty s komisárom Navračičom a Myslím, že čoskoro, ako ste mi signalizovali, čoskoro vám budem môcť podať správu o tom, že situácia možno nie je späť normálna, ale bude normálna. A viem, že to je veľmi slabý mm, bod celej práce. A neviem, nechcem vám dať e, presný dátum, ale dúfam, že v nasledujúcich e, týždňoch tá situácia z GRC bude stabilizovaná. A a ako som povedala, príde samostatná iniciatíva venovaná batériám a takisto sa to prepojí táto iniciatíva s francúzskou, švedskou a nemeckou iniciatívou. Musíme zohľadniť výnimky zo štátnej pomoci samozrejme FDI. Spolu s pani Malmstrom Pracujeme na možnom kontrolnom nástroji FDI. Musíme brániť náš priemysel, nemôžeme byť naivní, ale musíme sa vyhnúť aj neželaným spätným väzbám. Členské štáty už majú nástroje, ktoré im umožňujú zastaviť e, neželané javy FDI, ale Ehm, niekedy ehm, to vyloženie nechcú používať alebo sú váhaví. Čiže na úrovni rady je potrebné ešte diskutovať o um, nástrojoch na obranu obchodu. Existujú FDI, ktoré členské štáty vítajú, ale na komisii nemáme tieto investície radi, pretože idú proti cieľom komisie. Čiže sú to dve strany tej istej mince, ale my s pani Malmström veľmi intenzívne spolupracujeme na tom, aby sme našli nejaké riešenie. Myslím, že to by malo byť viac menej všetko. Ďakujem. Ďakujeme, pani komisárka. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli do nášho výboru. Ďakujeme za zodpovedanie otázok poslancov. A ja som si istý, že sa budeme ešte stretávať, pretože do vášho portfólia patrí aj vesmerná politika, malé a stredné podniky, priemysel a tak ďalej. To všetko je dôležité pre reálne hospodárstvo EÚ. My sme za to zodpovední a vy ste za to zodpovedná v mene Európskej komisie. Ďakujeme ešte raz. Drahí priatelia, ďakujeme za toto popoludnejšie zasadnutie nášho výboru. Zajtra o 9. ráno príde pán komisár Kanete. E, naozaj veľká čest pre náš výbor. Pán e, Mojdaš, pani Bienkovská, zajtra pán Kanete, traja komisári po sebe prídu medzi nás, povedia nám všetko o svojom programe. Zajtra o 9. sa opäť uvidíme a teraz bude zasadnutie koordinátorov. Pani Bienkovská, ďakujeme. Ďakujeme.